Máme tu dnes popoludní prázdnu sálu. Dopoludnia boli zasadnutia s národnými parlamentmi úspešné. Mali sme tu poslancov z 23 krajín. Dobrá účasť, väčšinou krajiny EÚ a mali sme aj kolegov z rozličných afrických krajín, takže si myslím, že to bola veľmi dobrá výmena, užitočná výmena názorov. Ale naša bežná práca začína bod 12 na programe e, dlhy rozvojových krajín a ich trvalá udržateľnosť. Mnohí z vás si pamätáte, v kampani z roku 2000 niektoré najchudobnejšie krajiny sveta neboli schopné splácať svoje dlhy už vtedy, ale od finančnej krízy v roku 2008 a od politik uťahovania opaskov sa tomu ešte predchádzali politiky, kedy sa poskytovali pôžičky, ktoré sa napokon nesplatili a to prispelo ešte k väčšiemu navýšeniu dlhov. Spravodajcom je Charles Gorens. Ide tu o diskusiu. Myslím si, že v tejto fáze ani nepripravujeme správu. Pán Gorens iba chce sa dozvedieť, aké máte názory na túto tému. Charles, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste povedali, očakávam reakcie kolegov na to, aby sme mohli sa pustiť do práce, pokiaľ ide o návrh uznesenia. Takže pokiaľ ide o tie dlhy, môžeme povedať viacero vecí. Povedzme teda veci jednoduché, také banálne. Dlh môže byť pozitívny alebo negatívny. Pozitívny môže byť vtedy, ak to jednoducho slúži e, v prospech veci, avšak môže to byť negatívne, ak požičané peniaze jednoduché financujú spotrebu alebo idú do korupčných záležitostí. Niekedy to je oboje. Pokiaľ ide o investície, ktoré idú do spotreby, z dlhu, tie sú jednoducho negatívne, tak pre hospodárskych aktérov, ako aj politických aktérov. Požičiavanie si peňazí, to je jednoducho na úkor budúcich generácií. Tých, ktorí momentálne študujú, budú musieť plniť tieto dlhy svojich rodičov ešte v budúcnosti. To znamená, takéto ľahko vážne požičiavanie si peňazí, to je nezodpovedné tak pre tých, čo to požičiavajú, ako aj tí, čo si to požičiavajú. Ambíciou je, aby Európska únia mala konkrétne základné pravidlá, ktoré by viedli k riešeniu týchto problémov nadmerného zadlženia, na to, aby sme sa vyhli nejakým excesom v budúcnosti. A za týmto cieľom je treba dôležité uvedomiť si hlavné prvky a ich vzájomné usústiažnenie. Bolo by dobré prijať teda zo strany všetkých inštitucionálnych aktérov, ako aj politických a súkromných aktérov, určitý kódex správania sa, ktorý by fungoval tak, aby jednoducho uplatňovanie kreditov, pôžičiek by bolo iba jedno z riešení a nie nejakým, nejakou špirálou e, pekelnou, ktorá by viedla k e, sociálnej chudobe a k zhoršovaniu situácie rozvojových krajín. Na to, aby som to zosumarizoval, skončím v dvoch častiach. Poviem teda na jednej strane veci, ktoré fungujú dobre, ktoré nefungujú a na záver ešte trochu pozitívnejšie, teda veci, ktoré by mali fungovať, ktoré by mali by byť nastavené inštitucionálnym systémom, tak aby to fungovalo. Takže to, čo nefunguje. To, čo nefunguje, napríklad neprítomnosť koherencie v rámci makroekonomickej ekonomiky. To, že zatvárame napríklad oči pred HDP eh, krajinami, ktoré si požičiavajú peniaze, ale sme, že neakceptujeme napríklad ani korupciu. To znamená, častokrát postupujeme tak, že jednoducho prípadoch, kde tie prvky sú negatívne, tie krajiny sa dostanú ešte do horšej situácie, pretože postupovali nezodpovedne. To, čo nefunguje, aby takéto zadlžené štáty e, boli uvalené ešte do hĺbšej závislosti od veriteľov, či už od súkromných alebo štátnych. To, čo nefunguje, takisto, aby sme dávali parlamentom takýchto štátov iba marginálnu úlohu, kde vlastne ich oberáme o moc e, riešiť tieto veci. Takisto, čo nefunguje, aby sme si nestanovili e, rozvojové ciele, ktoré by boli trvalé, čo je vlastne kľúčovou prioritou v rámci rozvoja. To, čo takisto nefunguje, že ignorujeme také, také e, otázky, ktoré sú kľúčové pre rozvojové krajiny, uvedomujúcu, že vlastne tie zadlženia majú veľký vplyv na vývoj krajín a že ak sa to nebude riešiť správnym spôsobom, tak sa tieto krajiny dostanú ešte do hĺbších problémov. A ešte na záver, čo takisto nefunguje, že e, v niektorých týchto krajinách máme veľmi skorumpovaných e, politikov a že jednoducho nechceme sa púšťať do tejto situácie a riešiť. To znamená, tie pravidlá, ktoré by sme mali riešiť a ktorých by sme sa mali e, držať. Treba urobiť všetky opatrenia na to, aby sme sa vyhli k tomu, aby sa krajina, ktorá je rozvojovou krajinou, aby sme sa obrátili takýmto krajinám chrbtom. Máme tu príklady napríklad v Európe, máme tu napríklad príklady v Afrike, takisto poznáme konsenzus washingtonský. A vieme, aký aký chaos to zanechalo v týchto rozvojových krajinách. Takisto nemôžeme byť nejakými komplicmi zhoršovania týchto e, finančných situácií v rozvojových krajinách. Treba jednoducho lepšie zhodnotiť rizika, nie len treba dôverovať oficiálnym zdrojom, ale takisto sa treba pozrieť aj neoficiálne zdroje. Napríklad Transparency International nám takisto môže poskytnúť informácie, pokiaľ ide o dôveryhodnosť štátov, ktoré si idú požičiavať peniaze. Takisto, čo treba robiť, musíme postupovať tak, aby tie kapacity splácania dlhu boli korektné. To znamená, je veľmi dôležité postupovať takto, pretože krajiny, ktoré nemajú prístup k požičkám. Jednoducho sú odseknuté tieto krajiny aj od veriteľov, od tých, ktorí by mohli investovať do týchto krajín. To znamená, musíme poskytnúť všetku formu pomoci takýmto krajinám, aby lepšie zvládali finančnú otázku, predovšetkým v nasledovných oblastiach. Posilnenie úlohy parlamentov v rozvojových krajinách. Národné parlamenty musia byť podporované, pokiaľ ide o posilňovanie rozhodovania ohľadne rozpočtu a aj kontrolu implementácie tohto rozpočtu. Takisto treba odmietnúť poskytnúť požičku krajinám, ktoré sú pochybné. To je kľúčové. Ak takáto kapacita splatenia dlhu je neexistujúca, tak treba hľadať iné prostriedky na to, aby sme riešili pomoc v tejto krajine. To znamená, v tej, správach budete, v tej správe budete mať obsiahnuté niektoré prvky, čo treba urobiť v takých krajinách, kde tú situáciu chceme riešiť, ale nemôžeme ísť cestou pôžičiek. To znamená, ten program tohto môjho prístupu v tej správe je, aby sme neriešili situáciu tým, že sa situácia ešte v týchto krajinách horší, treba uprednostniť iné opatrenia, na to, aby sme nie podporovali korupciu, ale aby sme zabezpečili také kroky, ktoré pomôžu týmto krajinám rozvojovým a preto treba podporovať v tomto uhla, z tohto uhla pohľadu nástroje, ktoré budú pomáhať tým najchudobnejším a treba ukončiť e, zneužívania takého typu, ktoré vlastne vedú k tomu, že vlastne ako keby e, hospodárska pomoc mala splácať požičky. Je veľmi dôležité, aby sme robili ex post evaluácie, pretože pokiaľ ide o kapacitu splácať dlh, ak táto je jednoducho jasná, zreteľná, tak musíme sa pozrieť na to, či skutočne pôžička pomohla rozvoju takejto krajiny, či to prispelo k riešeniu situácie, alebo či sa táto krajina dostala ešte do horšej situácie. Ak úmyslom alebo vôľou politických e, úradov alebo tretich krajín je napriek aj tejto dobrej vôle pomôcť je na konci výsledok negatívny, tak nemôžeme jednoducho vnímať rozvojovú pomoc pozitívnu takýmto krajinám, ak, táto, ak takáto pomoc týmto krajinám ešte situáciu zhoršiu. Veriteľia častokrát sú veľmi zodpovední za krach takejto politiky zadlžovania, rovnako ako aj tí, ktorí sú dlžní, to znamená dlžníci. A v mojej prezentácii budem tentokrát veľmi stručný. Je veľmi dôležité zvážiť naše kroky v rozvojových krajinách s tým cieľom, že chceme bojovať proti chudobe, pretože toto je absolútne kľúčové. Je to eh, jedno z základných ľudských práv. Boj proti chudobe je cieľom našim pomôcť týmto krajinám. Nemôžeme opustiť krajinu, keď je zadlžená. To je jedna z našich kľúčových hodnot. Je to základná hodnota, táto musí byť dodržiavaná a politika nemôže sa jednoducho tváriť, že takáto situácia neexistuje. V prípade, že ide o krajinu, ktorá je nadmerne zadlžená, my sme spolu zodpovední za, za to, aby sa situácia v týchto krajinách riešila, pretože občania v týchto krajinách častokrát e, majú ťažkú situáciu. Takže toto je vlastne reakcia politická na fenomén, ktorý existuje už veľmi dlho. Všetko už bolo povedané, nepovedali to však všetci, ale si myslím, že treba začať venovať sa e, tým prvkom a otázkam, ktoré súvisia s, tým, s touto témou, Nemôžeme sa vmiešavať do interných záležitostí takýchto krajín. Ja si myslím, že treba nájsť predovšetkým to a vyskúšať všetky možnosti, ktoré by viedli k tomu, aby sme primeli k zodpovednosti našich partnerov v Afrike a aj v iných krajinách. Takže očakávam reakcie mojich kolegov a myslím si, že teda obohatia so svojimi návrhmi niektoré z tých poznámok, ktoré som tu takto stručne prezentoval. Ďakujem. Ďakujeme, Charles. Takže teraz máme tieňových spravodajcov. Za pána Schenfelda je tu pani Den Velte. Pán Den Vente. Ďakujem. Použijem, budem hovoriť rodným jazykom. Problémy zadlženia rozvojových krajín je extrémne komplexný. Pri mnohých záležitostiach sa o tom pri témach, ktoré organizovala OSN e, a týkali sa rozvoja, sa o tom hovorilo. Na jednej strane e, pôžičky umožnia mnohým rozvojovým krajinám efektívne e, zvýšiť rozsah interného investovania. If I'm, I keep speaking, is the French translation now? No, we have no French. Tlmočenie z francúzštiny nepočuť. Teraz už to naskočilo. Môžeme pokračovať. Okay, other people are hearing. No, it's gone again. Technical problem. From the beginning? Now do you have it, Charles? You have the translation? Yeah, now it's okay. Všetko už funguje, môžeme pokračovať, ďakujeme. Problémy dlhov rozvojových krajín sú mimoriadne komplikované a pri mnohých príležitostiach sa nimi ľudia zaoberali, najmä na konferenciách OSN, ktoré sa zaoberali financovaním rozvoja. Na jednej strane pôžičky umožňujú mnohým rozvojovým krajinám efektívne zvýšiť rozsah interných investícií. Na druhej strane niektoré krajiny nevedia uniesť bremeno dlhov, pretože to presahuje kapacitu nielen udržať hospodársky rast, ale jednoducho zaplatiť základné potreby občanov danej krajiny. Insolventnosť ďalších e, zase sa rieši na súdoch alebo sa vyhlasujú bankroty. Ale nesolventnosť, insolventnosť štátu má ďaleko siahle politické, hospodárske a sociálne konsekvencie. Nečudo, že celé dekády prebiehajú diskusie o tom, že sa vytvorí komplexný, efektívny medzinárodný mechanizmus na zvládanie dlhov krajín budú tu dôležité opatrenia, ktoré súvisia s týmito problémami. A už tu máme dohodu z Monterey z roku 2009 o financovaní trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. Kľúčová záležitosť pre trvalý trvalý manažment krajín, ktoré sú zadlžené, súvisí so skladaním účtov eh, politických finančných e, inštitúcií, ktoré požičiavajú peniaze krajinám, pretože tie musia dobre overovať úverovú bonitu každého štátu a to by malo zabrániť e, veľkým šokom pri obchodovaní, pri ozbrojených konfliktoch alebo pri národných e, prírodných katastrofách. Čo sa týka manažovania dlhov, toto je takisto dôležitý krok pretože tí, ktorí si berú pôžičky, musia byť mimoriadne zodpovední sami. Niekedy je možné dlhy odpustiť a uvoľniť tak zdroje, ktoré budú potom presmerované na iné ciele. Ale takáto forma pomoci musí byť podmienená mm, predbežnými podmienkami, ktoré súvisia s bojom proti korupcii, transparentnosťou verejného financovania, transferov a dobrou správou vecí verejných. Tienivý spravodajca pán Schenfeld ráta s dobrou spoluprácou so spravodajcom a to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujeme za socialistov. Má slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Kolegovia, dámy a páni, bolo pre mňa veľkým potešením, že som sa stal tieňovým spravodajcom k tejto dôležitej správe zvýšenie e, možností pre rozvojové krajiny splácať dlhy. Prečo? Dámy a páni, ako viete, požičiavanie si, či sú to už verejné alebo jednotlivci, verejné organizácie, toto všetko súvisí s trvalo udržateľným rozvojom a jeho cieľmi a dosahovaním týchto cieľov, ale vysoké dlhy môžu spomaliť hospodársky rast Eh, ohroziť finančnú stabilitu a ohroziť dosahovanie rozvojových cieľov. Napriek tomu, že rozvojové krajiny znížili svoje dlhy, medzinárodná komunita v tom zohrala veľkú úlohu, predsa len možnosť splácať dlhy zostáva obavou pri pomoci rozvojovým krajinám splácať ich dlhodobé, dlhové záväzky. A toto je veľká priorita, aby sa zlepšilo zlepšila kapacita manažovania dlhov. Aby bolo možné udržať tempo s tým, ako sa splácajú dlhy, musíme použiť rozličné nástroje a inštrumentárium. Udržateľnosť dlhov znamená prístup, kedy je perspektíva rozumnejšia, a veci sa riešia v širšom kontexte. Veľmi e, verím tomu, že každá krajina, ktorá chce mať trvalo udržateľné dlhy, e, by mala zvoliť istý prístup. Napríklad finančné inštitúcie analýzujú ekonomický rast, externú dynamiku obchodu a externé finančné zdroje, ich dostupnosť. Čo sa týka ľudských práv a opatrení e, v oblasti rozvoja, musíme si uvedomiť, že trvalá udržateľnosť sa rozvíja v kontexte ľudských práv a treba dať na scénu, do centra diania, zvyšujúce sa množstvo úverov, ktoré e, zrazu nie sú ako keby riadené žiadnou legislatívou. Krokom vpred by bolo vytvorenie spoločnej právnej normy pri regularizovaní dlhov, ktoré by zahrňali monitorovacie mechanizmy a umožnili horizontálnu analýzu, pravidelnú analýzu situácie za dlžníka. Rozvoj a obchodovanie sú tu zásadnými pojmami, ale rozvinúť takýto potenciál by mohlo byť ťažké, pretože väčšina krajín ešte stále sa nevysporiadali so základnými princípmi a treba vyvinúť tlak, aby v blízkej budúcnosti e, to zvládli. Ďakujem, ešte raz vám ďakujem. Veľmi sa teším na spoluprácu so spravodajcami a tieňovými spravodajcami a želám si úspech tejto dôležitej problematiky. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďalším rečníkom je Judy Sargentini. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pani predsednička, um, spravodajca položil otázky a ja iba s ťažkosťami by som vedela na ne odpovedať. Ešte stále sa pokúšam prísť na to, čo vlastne týmto chceme dosiahnuť. Má to byť správa, ktorá bude viesť e, k tomu, k akémusi návodu alebo usmerneniu, ako majú rozvojové krajiny zaobchádzať so svojimi dlhmi, alebo sa skôr pozeráme na to zo strany európskych politík, ako pomáhame alebo nepomáhame rozvojovým krajinám s dlhmi. Nie som si istá, z, aký postoj ideme zaujať už nejaký čas e, sa zaoberám touto problematikou. Pamätám si, e, pred 17 rokmi, v roku 2000, medzinárodnú rozpravu o zadlžení. Hovorilo sa tam o dlhoch v rozvojových krajinách ktoré existovali preto, lebo napríklad diktátor zakúpil obrovskú letku lietadiel a nemohol splatiť túto kúpu a lietadla vlastne nikdy neboli občanom na nič, neboli splatené. A kto je zodpovedný za tento dlh? Mali by sa tieto lietadla predať? A mala by tá krajina tieto lietadla dostať, aj keď nezaplatili? Jednoducho sa diskutovalo o rôznych alternatívach a aj o zodpovednosti z našej strany. Jeden z nových aspektov pre moju skupinu je nástroj, ktorý sa nazýva blending. Ponúkame rozvojovú spoluprácu spolu s atraktívnou pôžičkou. Nemôže e, si krajina zobrať e, pomoc, ale musí si zobrať aj pôžičku, to je to zmiešavanie, blending. A čo to znamená pre rozvojové krajiny? Kde sme v súčasnosti pri politikách e, uľahčovania bremenu dlhov pred 17 rokmi v Jubilee bola kampaň, ktorá rezonovala a potom som o tom celé dlhé roky nepočula, ako si to upadlo, upadlo do zabudnutia a spravodajca, keď o tom hovoril, spomenul, že nedosahujeme 0,7 ako európske členské štáty. Ani v minulosti sme to nedosahovali, ale snažíme sa dosahovať čoraz lepšie percenta oddlženia. Ale situácia nie je úplne zdravá. Odkiaľ pochádzajú súčasné dlhy? Je to niečo, čo si požičali súkromne jednotlivci. Čoraz častejšie si súkromníci nakupujú cenné papiere, rozvojové krajiny ich potom si vezmu na seba a my sme stále súčasťou použ- zadlžovania rozvojových krajín, ak sa takéto niečo deje. Rada by som si to prediskutovala hlbšie. Nedávno sme sa dohodli aj so zelenými o progres- na progresívnom spôsobe rozbehnutia infraštruktúry v rozvojových krajinách a to bude mať dopady na to, ako si môžu uverovať projekty. Nezobrali sme do úvahy, čo to spraví s dodatočným bremenom zadlženia týchto krajín. A napokon, pani predsedajúca, máme aj interné skúsenosti v EÚ s, dl- s dlhmi, ktoré sa nedajú splatiť. Myslím tu na Grécko, ďalej na banky. Pomohli sme zachrániť banky, ktoré boli zadlžené a európske členské štáty umožnili veľké vojenské infraštruktúrne výdavky pre Grécko, ktoré bolo zadlžené potom Nemecku za tieto presuny vojenskej techniky. A máme tu určitú kapacitu si priznať, že nielen dlžníci, ale aj tí, ktorí pomáhajú im brať si úvery, sú e, istým spôsobom e, dotknutí celým týmto problémom a chcela by som si položiť otázku, ako by sme ako Európa nemali, neškodili, ako by sme radšej pomáhali. Ďakujeme. Je mi jasné, že by sme potrebovali jasné odporúčania. Pamätám si na stretnutie Medzinárodného menového fondu na jeseň, keď sa hovorilo o zadlžení rozvojových krajín a čo s tým budeme robiť. Vypracujú sa odporúčania na to, ako apelovať na EÚ a nielen na rozvojové krajiny, nielen na dlžníkov, ale aj na veriteľov. Možno, že potom budeme mať konkrétne výsledky a odporúčania. Lola Sanchez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Linda. Rozvíjajúce sa krajiny boli celé 10 ročia v situácii, kedy dochádzalo k stratám a ďalším stratám, no a dostatočne e, sa nemohli financovať a nemohli e, uspokovať potreby obyvateľstva alebo museli žiadať požičky, aby zakryli e, tie finančné nedostatky, ale takýmto spôsobom potom upadli do nekonečného finančného dlhu. No a takto sa cítime aj mnohé európske národy od toho od tej doby, čo prišla finančná a úverová kríza, kde sa zachraňovali e, skrachovalé banky. A taktiež sa na medzinárodnej úrovni e, dávali industrializovaným aj rozvojúcim sa krajinám obrovské e, pôžičky, týmto sa navyšoval ich dlh. No a zatiaľ, čo v Európskej únii narastol štátny dlh na úroveň, ktorý sme zatiaľ nezažili v histórii mieru, tak v rozvíjajúcich sa krajinách toto naďalej narastá a taktiež e, je tam nedostačujúci boj proti daňovým únikom. A toto je symptom globálneho finančného systému, ktorý je e, oslep, zaslepený a taktiež je to e, dôsledkom chudoby a nerovnosti. A keď e, vidíme, že tieto e, štátne dlhy prichádzajú z e, pôžičiek, má to taktiež potom negatívne dopady napríklad na životné prostredie, ale nedemokratické a skorumpované elity si nakupujú za veľké peniaze zbrane, ale tieto elity aj stanovujú pravidla e, v súvislosti so štátnymi dlhmi a preto nakoniec majú navrh. A taktiež medzinárodné finančné inštitúcie stanovujú pravidlá ohľadom toho, či chudobná krajina môže alebo nemôže platiť svoj dlh. Toto sa volá tzv. rámec udržateľnosti dlhu, ale e, tento rámec nespočíva na nejakých humánnych základoch vkladoch. No a taktiež peniaze, ktorými sa spláca štátny dlh, potom nejdú na veci ako napríklad zmierňovanie miery chudoby. Na rozdiel od podnikov a jednotlivcov neexistuje proces insolventnosti, ktorý by bol rýchly a e, systematicky pre krajiny, ktoré nemôžu platiť svoje dlhy Takže treba, aby zodpo- príslušné osoby zodpovedali za to, že brali nezodpovedné e, úvery. V rámci OSN prebiehajú určité reformné iniciatívy, napriek tomu, že niektoré krajiny to blokujú a tieto bloky je treba prekonať. Spravodlivé riešenie e, štátneho dlhu z nášho pohľadu si vyžaduje medzinárodný mechanizmus, ktorý by bral do úvahy finančné zdroje, ktoré vláda potrebuje na to, aby si mohla plniť svoje e, svoje povinnosti voči e, s obyvateľstvu. Je treba e, pri zaručiť udržateľnosť druhu, ale taktiež je treba e, uspokojovať ľudské potreby, je treba analyzovať predtým, než sa budeme rozhodovať a musíme to mať aj nejaký, nejaké neutrálne fórum, na ktorom by sa toto robilo, ako napríklad OSN alebo medzinárodné súdy. Toto tento systém by mal potom riešiť štátne dlhy, mal by zapojiť všetky, všetky zúčastnené strany a taktiež mal byť teda dispozícii, pokiaľ by tam bolo riziko prílišného zadlženia sa. Musia byť e, vypočuté všetky zúčastnené strany, občanská spoločnosť má mať možnosť predložiť dôkazy. No a pokiaľ e, je tu dôvod si myslieť, že nejaká e, pardon, pravidlá to, že sa určuje, či dlh je udržateľné alebo nie je, tak tie nie sú jasné, nie sú objektívne a v podstate tieto pravidlá určuje, určujú medzinárodné finančné inštitúcie. A taktiež je tu súvislosť s dynamikou medzinárodného alebo zahraničného obchodu a pomocou tohto sa potom určuje, či krajina je alebo nie je schopná kraj, eh, platiť dlh. Ale veľmi málo robíme pre eh, ľudský rozvoj. Eh, koncept udržateľnosti dlhu musí brať do úvahy to, koľko peňazí potrebujú krajiny na to, aby mohli bojovať proti nerovnosti a proti chudobe a preto potrebujeme analýzu dlhu a musíme tam dodať tento prvok eh, ľudský. Musíme sústreďovať taktiež brať do úvahy eh, ľudské práva v súvislosti s udržateľnosťou dlhu. Takže ďakujem pánu Gerencovi za jeho vystúpenie. Myslím si, že tu máme dobrý, silný základ pre vstup do rokovania. Ďakujem. Um, ďakujem pekne, Thierry Cornier. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa spravodajcovi, pretože budem musieť odísť na ďalšie zasadnutie. Chcel by som sa spýtať ohľadne fenoménu, krajiny, ktoré využívali tento proces, ako napríklad Európska únia alebo ostatné, kde vlastne takýmto spôsobom e, si zároveň požičiavali peniaze napríklad z Číny. Ako by sme sa mohli vyhnúť takýmto fenoménom alebo mať víziu riešenia týchto fenoménov. Ďakujem pekne. Nevidím, že by tu bol niekto iný, nejakí kolegovia Takže za komisiu tu máme Petra Kováča z TG DEVCO. Neviem, či komisia k tomuto sa chce vyjadriť, pokiaľ ide o zadlženie na tých zasadnutiach bankových, teda ako vníma Európska únia tieto otázky. Ak máte tieto informácie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže viacere z týchto otázok, ktoré tu boli spomenuté do posiaľ, my si ich uvedomujeme a znepokojujú nás a my sa snažíme prijať proaktívny prístup na to, aby sme riešili tento problém udržateľnosti v týchto krajinách, udržateľnosti dlhov. Potom, čo sme tu mali tú zadlženosť v niektorých krajinách, potom, čo sme tu mali iniciatívu multilaterálneho odlžovania, ktoré vlastne fungovali viac ako 15 rokov, sa snažíme znižovať to mieru zadlženia rozvojových krajín signifikantným spôsobom až na úroveň teda do roku dva, od roku 2012 až do roku 2020 a vidíme, že tu boli viaceré analýzy a vidíme takisto napríklad, že v subsaharskej Afrike v týchto krajinách vlastne tie zadlženia bol, vlastne sa za posledné 4 roky zvýšili 18%, takže to je skutočne signifikantné. Takisto sú tu otázky, ktoré vlastne s tým súvisia podľa tých našich analýz. Otá- je tu potreba e, riešiť túto situáciu a vidíme, že treba jednoducho zvýšiť investície do afrických krajín alebo do rozvojových krajín. Vo všeobecnosti toto by malo obsahovať aj verejné, aj súkromné investícií, ak tieto investície sú produktívne realizované a ak tento dlh sa manažuje vlastne proaktívne a efektívne, tak toto by malo viesť k udržateľnému e, udržateľným výsledkom, ale vieme, že to nie je vždy tak. Ďalšia vec, ktorá vlastne tie rozvojové úrovne zvyšuje, to sú E, vlastne z úrokové sadzby, ktoré sú príliš nízke momentálne a ktoré vlastne vedú investorov k tomu, že vlastne hľadajú investície do rizikového prostredia a viacerým rozvojovým krajinám to umožnilo, že mohli vydať e, štátne dlhopisy v eurozóne alebo v dolároch a našli investorov, ktorí boli pripravení financovať to. Takže musíme medzinárodné spoločenstvo od roku 2015 v rámci agendy financovania rozvoja berie na vedomie túto potrebu zvýšenia investícií. Samozrejme, hovorilo sa tu napríklad o e, zarobení z miliard bilióny, takže toto sa treba, toto treba riešiť proaktívnym spôsobom Pracujeme veľmi s Medzinárodným menovým fondom, s OSN, pretože toto sú inštitúcie, ktoré pracujú na medzinárodnej úrovni na to, aby rozvojové krajiny mali udržateľné zadlženia. Už tu vlastne odznelo, že Medzinárodný menový fond má rámec pre udržateľnosť zadlženia pre nízkopríjmové krajiny. Bolo to aktualizované nedávno a Svetová banka má manažment, dlžobný manažment, ktorý vlastne takisto sa uplatňuje a my pracujeme so Svetovou bankou, pokiaľ ide jednotlivé krajiny, na to, aby sme zlepšili kapacity jednotlivých krajín, analyzovať ich zadlženie, zmanéžovať ich dlh, aby e, zhodnotili rizika refinancovania a všetky ostatné operačné rizika, ktoré vlastne s tým súvisia. Takisto nás zaujíma aj otázka disponibility údajov. To je taká základná otázka. Veľmi vážne berieme, že vo viacerých krajinách napríklad máme vysokú mieru skrytých zadlžení, predovšetkým pokiaľ ide o záväzky e, alebo peniaze, ktoré, alebo dlhy, ktoré súvisia s PPP projektami, ktoré neboli správnym spôsobom manažované. To znamená, sú to otázky, kde národné parlamenty napríklad kde verejný finančný systém nie je dizajnovaný tak, aby to umožnilo demokratickú zodpovednosť a zaangažovanosť národných parlamentov, pokiaľ ide o monitorovanie zadlženia, tak toto vytvára veľké množstvo problémov. Takže v jednotlivých krajinách takisto, čo sa snažíme, je mať politické dialógy a monitorovať makroekonomické rámce, pretože situácia zadlženia takisto musí byť vnímaná v kontexte celkového makroekonomického rámca a fiskálnej politiky, ktorú krajina musí zvládnuť. Čo tu teda vidíme? Vidíme to, že musíme rozlišovať medzi e, zdroj, krajinami, ktoré sú bohaté na zdroje a krajinami, ktoré majú diverzifikované hospodárstvo a čo vlastne vidíme je to, že krajiny, ktoré majú tie najbezprostrednejšie problémy, pokiaľ ide o udržateľnosť trhu, tak to sú hlavne krajiny, ktoré majú bohaté zdroje a ktoré sa sústredia na ťažbu ropy, pretože tieto vlastne zažili tie šoky, pokiaľ išlo znižovanie cien komodit. Viaceré krajiny takejto udržateľnosti zadlženia nemajú. Vidíme, že ten celkový obraz je taký rozptýlený a tie krajiny, ktoré majú diversifikované exportné produkty, tak tie zvládajú u udržanie si nízkej miery fiskálneho deficitu a preto vlastne nemajú problémy. Takže v stručnosti treba povedať, že ďalšia záležitosť, ktorú som ešte nespomenul, je, že súhlasím s tým, že komisia takisto chce riešiť e, situáciu, že nemáme tu žiadny medzinárodný rámec pre štrukturalizáciu zadlženia. E, keď sa napríklad dostane do zadlženia, tak sa to väčšinou deje na ad hoc báze, potrebujete súhlas všetkých veriteľov a je tu veľké množstvo nespolupracujúcich veriteľov a toto musí byť rozvinuté do budúcnosti. A ďalšia otázka súvisí s tým, že ako vlastne tí, ktorí poskytujú úver, sú zodpovední za to. Vidíme ten prenos, presun z vládnych kreditorov na e, súkromných poskytovateľov pôžičky. A je to ešte ďalej. V minulosti to boli predovšetkým e, také krajiny ako Európa, Parížský klub, Spojené štáty americké, ktoré poskytovali peniaze rozvojovým krajinám. A teraz e, sú to vlastne aj tie rýchlo rastúce krajiny, ktoré poskytujú pôžičky a takisto aj súkromno-inštitucionálni veriteľia. Takže otázka reštrukturalizácie tohto zadlženia takisto nie je ešte vyriešená. Myslím si, že otázka zodpovedného požičiavania peňazí, poskytovania požičiek, úverov, Spojené národy v roku 2012 vydali princípy, pokiaľ ide o zodpovedné poskytovanie požičiek a požičiavanie si požičiek úverov, to sú princípy, ktoré by jednoducho mali brať do úvahy všetci, avšak implementácia týchto princípov je ťažká, pretože dokument je síce pekný, ale neboli implementovaný, musíme na tom dať pracovať aj ďalej. A napríklad keď 20 v súčasnosti sa venovala tejto téme tým, že pridali napríklad 5-stranový dokument. Je to taký sumár princípov, kde všetci poskytovateľia úverov a poberateľia úverov by sa toho mali držať, ale to je ďalší dokument, ktorý by iba mal byť implementovaný, ale nebol. Myslím teda, že toto je v stručnosti to, o čo sa snažíme. Snažíme sa byť proaktívnymi a samozrejme e, pri, robíme analýzy pravidelným spôsobom, informujeme náš manažment a naše delegácie tak, aby E, mali patričné informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Šár, nech sa páči na záver. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Začal by som s tou otázkou, ktorú sa ma spýtala pani Sargentini. Myslím si, že som povedal v úvodných slovách, že správa ohľadne zadlženia dáva zodpovednosť všetkým aktérom, ktorí sú v rámci toho procesu zadlženia spomenutí. To znamená tí, ktorí poskytujú úvery, či už súkromní alebo verejní, rovnako ako aj tí, ktorí si berú úvery v rozvojových krajinách. Ako môžeme teda túto zodpovednosť dosiahnuť? Ja som navrhol, aby sme sa nad tým zamysleli. Môže, môžeme taký kódex správania sa Pravidlá máme, ale nie sú kodifikované. Pra- komisia na to práve poukázala. Preto sa musíme zamyslieť nad takým módom, ktorý by fungoval, aby sme dali väčšiu zodpovednosť týmto aktérom. Ide tu predovšetkým o tú reakciu európsku voči tomuto problému, ktorý ja považujem za kľúčový a reakcia odpovede je to, že musíme vedieť, ako postupovať tak, aby toto zadlženie bolo eh, zvládnutelné. Vy ste povedali, že eh, nemôžeme jednoducho požičiavať si eh, ľahkovážnym spôsobom, ale požičiavať korupčným krajinám. Musíme jednoducho urobiť všetko preto, aby sme sa zhostili našej zodpovednosti. Súkromní e, veriteľia nebudú požičiavať len tak jednoducho. Prečo to robili v minulosti? Pretože vedeli, že e, ich verejné peniaze vykryjú. Ma, videli sme, ako to, videlo, ako to vyzeralo v roku 2007, keď sme tu mali krízu. To znamená, to sú súkromné úvery, ktoré boli poskytnuté. Držalo sa to princípu príliš veľký na to, aby skrachovali a predsa len odtedy sme urobili niektoré opatrenia na to, aby sme tu mali väčšiu zodpovednosť. A preto sa mi ťažko chápe, ako môžeme žiadať od banky, ktorá poskytne úver niekomu, ktorý stavia dom a Momentálne sú teda také opatrenia, že ten, kto napríklad chce postaviť dom, musí mať základné investičné prostriedky, ktoré musia byť relatívne vysoké. Toto je normálne. Prečo nemôžeme teda postupovať rovnako, keď hovoríme o pôžičkách alebo úveroch pre rozvojové krajiny alebo pre spoločnosti, ktoré pracujú v takýchto rozvojových krajinách? Je to veľká zodpovednosť a musíme byť vytrvali v takýmto postupe. A takisto je tu aj zodpovednosť, pokiaľ ide o inštitucionálnych poskytovateľov úverov, či ide o Svetovú banku alebo Medzinárodný menový fond. Medzinárodný menový fond dáva krátkodobé úvery, úvery, ktoré musia byť splatené v, v období maximálne troch rokov, myslím. A Svetová banka zase dáva dlhodobejšie úvery. Svetový menový fond z tohto uhla pohľadu, keď hovoríme o tých krátkých úveroch, nie to teda, vždy tomu tak bolo, Ide tu o určitú časť riešenia, pretože, ako to hovorí fond, postupuje takto, predovšetkým pokiaľ ide o veriteľov, keď hovoríme napríklad o takých krajinách ako v Grécku, ak tento ak tento dlh nemôže byť splatený, tak jednoducho nemôžeme takéto pôžičky poskytovať. Takto postupuje Medzinárodný menový fond. To je presne ten spôsob, akým by sme mali postupovať. Ak vieme, že tu je krajina, ktorá je jednoducho úplne skorumpovaná a vidíme, že tá korupcia viedla k zrujnovaniu celej krajiny, a je to taká metastáza, ktorá vlastne poskytla celé to spoločenské tkanivo aj hospodárske danej krajiny, tak vlastne treba urobiť opatrenia na to, aby sa situácia zmenila. Musíme v rámci toho partnerstva zmluvy urobiť konkrétne podmienky. Musíme sa značiť, hľadať také priestory, napríklad pre občianskú spoločnosť, ktorá môže e, reagovať tam, kde štát nie je ochotný reagovať. A z tohto uhla pohľadu je takisto dôležité, aby sme postupovali tak, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky k dispozícii, na to, aby sme mohli financovať projekty alebo programy, alebo potom rozpočtovú pomoc. To znamená, vždy je tu nejaký schodný kanál, spôsob na trhu. Môžeme sa napríklad pokúsiť eh, rieš, eh, izolovať ten finančný rámec bez toho, že by bol načatý tou korupciou, ktorá vlastne v týchto krajinách eh, prevláda keď hovoríme o konkrétnych krajinách. To znamená, sú tu určité možnosti riešenia. Už v tých úvodných slovách som povedal, že treba jednoducho preskúmať interakciu všetkých agregátov, ktoré prispievajú k zhoršovaniu takéto situácie. To znamená snaha e, urobiť všetko preto, aby tie dlhy potom mohli byť splácané. Otázka teda zostáva, ako môžeme konať e, voči týmto jednotlivým aktérom. Ako viete, už to trvalo viac, už tu, dva viac rokov sa venujem tejto problematike a my vždy tu hovoríme tie isté veci. Ako teda môžeme uplatniť tú zodpovednosť u tých aktérov? Dnes rána som dostal, prijal napríklad predsedu vlády bývalého jedného efrického štátu, ktorý jednoducho bol znechutený z nedostatku pokroku svojej krajiny, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Hovorili sme, viac než hodinu o tomto, aby sme videli, že čo sa dá urobiť. A nakoniec sme si povedali, že vo všetkých štátoch je zhruba 12 ľudí, ktoré vlastne e, majú dosah na verejné záležitosti. Ak tieto osoby, ktoré majú takéto kľúčové posty, sú zodpovedné alebo majú určitú imunitu voči korupcii, tak jednoducho môžeme urobiť určitý pokrok. Ale ak neurobíme ani takéto minimálne kroky, teda neurobia to naši partnery, tak potom jednoducho čelíme e, zlyhaniu a krachu týchto krajín. To znamená, zadlženie alebo pôžička jednoducho nie je nejakým šeliekom to, čo je všeliekom, alebo čo by mohlo pomôcť týmto krajinám, aby sa vymanili z toho zadlženia, tak to je snaha, ktorá by mohla viesť k zlepšeniu správy vecí verejných. To začína z niektorých tých kľúčových riešení, ktoré som naznačil. Začína to jednoducho tým, že parlament má určitú zodpovednosť. Väčšina poslancov jednoducho nemajú žiadne slovo, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa verejných záležitostí. Nemajú právomoci. Bývalý predseda vlády mi povedal, že jedna diskusia, kde sa vlastne všetci zaangažovali, to sa týkalo zlepšenia klimatizácie plenárnej miestnosti. My ale jednoducho musíme urobiť tu niečo, aby sa situácia zmenila. Nemôže to predsa byť takto. Ja si myslím, že my môžeme navrhnúť takéto zmeny, poslancom týchto krajín, môžu prísť k nám do tohto výboru, do rozpočtového výboru, do výboru pre kontrolu rozpočtu, aby sa naučili, ako majú postupovať, aby postupovali zodpovedne, na to, aby sa naučili, ako dohliadať nad finančným systémom krajiny. To znamená, samozrejme, e, nepodarí sa nám to robiť z večera do rána, ale môžeme byť oveľa E, rozhodnejší, pokiaľ ide o, o to, že aký vplyv máme na jednotlivé oblasti, ktoré by sa mali v priebehu nejakých dekád zlepšiť. Ja si myslím, že je absolútne kľúčové, aby sme sa venovali práve týmto témam. To znamená, potrebujeme prevenciu a musíme sa vyhybať tým, ktorí sa nechcú zhostiť naše, svojej vlastnej zodpovednosti. Máme ich aj my, ale nachádzajú sa takíto ľudia v týchto krajinách rozvojových. Myslím si, že tie krízy, ktoré sme my zažili, predovšetkým tá menová kríza, takisto finančná kríza, rozpočtová kríza, hospodárska kríza, ktoré vlastne všetky boli krízami, ktoré sme tu my zažili, ktoré vlastne viedli k tomu, že sme tu mali takúto multikrízu. My musíme robiť všetko preto, aby sme prerušili tento začarovaný kruh a urobili nejaké pozitívne kroky. Toto je vlastne cieľom môjho vstupu. To znamená, treba urobiť, aby ľudia boli zodpovední, všetci aktéry, ktorí majú jednoducho možnosť a majú dosah na to, aby sa situácia mohla zmeniť, ktorí majú dohľad nad verejnými financiami a nad zadlžením krajinami Zadlženie nie je najdôležitejší prvok, ale je to jeden z dôležitých prvkov a vieme, že to v niektorých krajinách došlo k zlepšeniu situácie. Takisto som tu mohol ešte vysvetľovať oveľa dlhšie, pokiaľ ide e, o jednotlivé techniky, ktoré vedú k tomu, aby sa jednotlivé krajiny odložili. Avšak ja chcem o to, aby sme sa sústredili predovšetkým na ten aspekt prevencie v tomto probléme. Máme tu parížský klub, Máme tu diskusie v rámci menových inštitúcií medzinárodného charakteru, ale čo je veľmi dôležité, je to, aby zodpovední politici jednoducho boli trochu kreatívni a postupovali tak, aby tieto zadlženia boli skutočne e, zvládnutelné. To je aj v prospech zlepšenia verejných financií týchto krajín. A to nie len preto, Nehovorím teda iba o zadlžení samotnom, ale týka sa to napríklad aj budúcich operácií investičného fondu v Afrike. E, konkrétne tu teda myslím na to, čo povedal predstaviteľ komisie včera pokiaľ ide o poskytnutie garancií investorom. Jednoducho musí sa vždy urobiť hodnotenie rizika a ak tento, toto riziko je schodné, tak môže sa taká operácia spustiť, ale ak sa dá počítať teda s tým, že pravdepodobne e, to riziko je nezvládnutelné, tak by sa takéto projekty nemali spúšťať. Takže ďakujem pekne ešte raz aj pánovi Vantovi, ktorý e, sa vyjadril ktorý poukázal na to, že treba sa predovšetkým držať princípov transparentnosti a riešiteľnosti zadlženia. Treba povedať ešte raz, že poskytovanie úverov nie je všeliekom pre tieto krajiny, ale je to jedna z možností. A to, čo povedal pán Frunculika, on hovorí o zlepšení udržateľnosti zadlženia na to, aby sme e, si stanovili teda konkrétne priority. A potom ešte to, čo povedala pani Sarčina, to som už reagoval. A otázka nášho kolegu, ktorý už odišiel, tá je trochu komplikovanejšia, pretože tu vlastne ide o jednotlivých aktívnych aktérov. Hovoril o Číne a o Európskej únii treba povedať, že pokiaľ ide o interakciu, niekedy e, zdá sa, že aj v tomto kontexte Európa musí dávať veľký pozor, pokiaľ ide o poskytovanie úverov e, krajinám a musí si veľmi dobre vyberať, kde chce byť aktívny. Takže ďakujem veľmi pekne ešte aj za to, že sme tu mali predstaviteľov komisie a všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Myslím, že tá reakcia komisie bola skutočne veľmi dobrá. A ja som sa snažil byť čo možno najstručnejšie a venoval som sa otázkam politickým, ktoré by sme mohli zdôrazniť, ktoré treba uplatňovať na to, aby sme reagovali v boji proti tomuto fenoménu, aby sme e, postupovali prevenčným spôsobom, aby sme lepšie zvládali verejné financie a aby sme uplatňovali pôžičky alebo pozerali sa na otázky úverov zodpovedným spôsobom. Taký sa treba pozrieť aj na otázku morálnosti darcov alebo poskytovateľov. Čo sa teda deje? Už som hovoril o tej neformálnej ekonomike v niektorých krajinách. To znamená, keď vidíme, že sú tu nejaké problémy, pokiaľ ide napríklad o splácanie zadlženosti, tak to vlastne súvisí s neformálnym hospodárstvom, kde vlastne boli zdanené mikropôžičky, pretože mikropôžičky vlastne tu ide o splácanie na úrovni zhruba 95%, ide tu o, e, e, ide tu o firmy, ktoré vlastne takýmto spôsobom splácajú svoje zadlženie veľmi dobrým spôsobom, ale musia splácať nadmerné vysoké, nadmerne vysoké úroky, pretože pokiaľ ide o finančníkov. Finančníci jednoducho postupujú takým spôsobom, aby tie požičky, ktoré sa poskytujú, boli splatené čo možno najskôr. A ako vidíme, pokiaľ ide o tie mikropožičky, tam to funguje veľmi dobre. Ak jednoducho žena podnikateľka dokáže ktorá možno nie je ani veľmi vzdelaná, splácať svoje požičky a takáto požička je pomohla, tak sa čudujem, prečo to nemôžu robiť veľké štáty, ktoré dostanú veľkú finančnú pomoc. Vidíme, že aj naše krajiny by takto mohli postupovať, keď sa pozrieme, ako sa niektoré z našich krajín e, nachádzajú, pokiaľ ide o finančnú krízu. Šal, takže očakávame, že tá tvoja správa sa objaví veľmi skoro, dostaneme do nášho výboru a potom môžeme ju preskúmať a počul si vlastne tie e, e, informácie, pokiaľ ide o niektoré odporúčania. Ďakujeme a teraz môžeme prejsť k bodu 13 programu. To je veľmi dôležitý bod. A ten sa týka viacročného finančného rámca totiž. Kolegovia, Paolo Rybich je spravodajcom za nás. Máme teda stanovisko pre výbor pre rozpočet. Ide tu o financie EÚ po roku 2020. Myslím si, že v našom výbore máme málo dôležitejších vecí, než takáto záležitosť, to nové plánovacie finančné obdobie. Takže, Paolo, dostávaš slovo. Ďakujem. Všetci vieme, že viacročný finančný rámec momentálne má určité neurčité, nejaké neurčité aspekty No a Lisabonskou zmluvou Európska zmluva dala k dispozícii 1,5 eh, rozpočtu. No a eh, šéfovia vlád a hlavy štátov nám to pravdepodobne nám to pravidelne okresávajú. Principálna otázka je tá, či možno by sa mm, parlament mal na 1,24 No, vieme, že 0,7 e, rozpočtu na rozvojovú politiku. To nie je len na európskej úrovni, samozrejme je to aj e, teda spoločná cifra spolu s národnými platbami. Niektoré krajiny platia e, jednoduchšie, v niektorých krajinách to je ťažšie dosiahnutelné. No a my v európskom rozpočte za rok 2018 e, máme v záväzkoch tam to vstúplo na 0,44 miliardy. ten budúci rozpočet si musí, alebo budúci rámec si musí rozmyslieť, ako to bude vyzerať, či Briti budú súhlasiť s týmto rámec, či ich tam môžeme do toho započítať a potom, či ten rámec bude opäť na 7 rokov, alebo či to bude 5 plus 5 rokov, ako sa o tom momentálne diskutuje, takže to ešte nie je jasné. Čo týka kategórie 4, tak tam je jasné, že sa chceme držať medzinárodne stanovených cieľov, to znamená e, implementácia cieľov držateľného rozvoja, to musí byť v centre veci, a my si myslíme, že cieľa 2, 6 a 7 sú predovšetkým zásadné pretože fondy, ktoré tu zriedila Európska únia, sú tam nové, tam, tam súvislí s otázkou vzdelávania, e, potravinovej bezpečnosti, e, čistej pitnej vody, inovácie, in, inovatívnych efektívnych riadiacich štruktúr. Myslím si, že toto je dôležité a príslušným spôsobom to musí byť premietnuté aj finančne, konkrétne číslo do toho nového finančného rámca. No ale mali by sme mobilizovať privátny sektor nielen v Európe, ale je to v podstate vec, ktorá si vyžaduje eh, globálne úsilie. Máme tu aj zoznam rozvinutých krajín, kde sa navrhuje miešanie nástrojov, verejno-súkromné partnerstva. Takže určite je dôležité, taktiež v rámci európskej susedskej politike sme videli, že tento princíp more for more, viac za viac, postup založený na podnetoch, že toto je veľmi dôležité a preto si myslím, že aj rozvojová politika by mala byť väčšou, silnejšou súčasťou európskej politiky a taktiež sú tu rôzne medzivládne kroky, ktoré nespadajú zatiaľ pod EÚ e a tie by taktiež možno mohli byť zakomponovať do nášho rozpočtu. Je dôležité sa pozrieť na účinnosť rôznych programov, ktoré podľa mňa by mohli byť užitočné, mali by sme sa na to pozrieť a zistiť si, aké ďalšie zdroje by sme mohli využiť, či už verejné alebo súkromné, či už to budú teda miestne alebo medzinárodné. Hm, tu máme samozrejme mnohé veci, na ktorými sa môžeme zamyslieť na, na, na rôznych úrovniach. Vyrábajú sa alebo vytvárajú sa trastové fondy. No a je dobré sa nad tým principiálne zamyslieť a preto čakám teraz na názory kolegov, kolegy, ako si myslia, že by sme v rámci toho nového vrazočného finančného rámca, aké by sme tam mali stanoviť nové e, ťažiskové body, no a potom to rozpracujeme v tom našom dokumente a potom uvidíme, ako sa nám to podarí presadiť ešte do rokovaní. Ďakujem. Ďakujeme. Eli Schlein, najprv za socialistov, je tenová spravodajkňa. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Rybiš. Určite je extrémne dôležité, že tento výbor vypracuje silné stanovisko. Minulý týždeň sme, sa, sme hlasovali o rozpočte pro 2018. Bohužiaľ, tu máme dosť e, temný, e, temné predpoklady na ceste e, za rokovaním o novofinančnom v finančnom rámci. Vidíme, že sa škrtalo v rámci rozvojovej politiky a mali sa sústredovať na priority hlavne v našom bezprostrednom susedstve, takže EÚ sa nepozerá na ten celkový obrázok, pretože v roku 2050 v Afrike bude 10 krát toľko mladých ľudí ako v EÚ, takže E, investovať tam do dlhodobého rozvoja. To znamená, že budeme investovať aj do našej vlastnej prosperity a preto by sme mali robiť viac v rámci viacročného finančného rámca, taktiež samozrejme v súlade s cieľami viacročného, e, pardon, cieľmi udržateľného rozvoja, ako sme hovorili dnes ráno. No a týchto 0,7 záväzkov na ODA musíme e, posilniť. Tieto nové záväzky si budú vyžadovať nové zdroje, konzistentnosť, transparentnosť a taktiež účinné, efektívne financovanie zásadné, aby sme mohli plniť potreby ľudí, ktorí čelia výzvam, ako na, ktoré sú spôsobené chudobou alebo klimatickými zmenami. Takže potrebujeme konzistentnom rámci našich medzinárodných záväzkov a musíme taktiež oddeliť eh, otázku rozvojovej spolupráce od otázky bezpečnosti. Pretože programy stability a bezpečnosti môžu mať do, dobrý dopad na otázku rozvoja, ale nie sú riadnym využívaním e, zdrojov e, ODA, takže je dobré, že to možné spojenie e, oddielu 3 a 4, že to sa zmytlo zo stola, pretože sa to stále nakláňa smerom k domácim záujmom, všetkým v oblasti migrácie. Napríklad problém trastového fondu v Afrika je, že každý chce všetky finančné financie nasmerovať na jeden jediný cieľ, zastaviť migračné toky. No a poviem to jasne, musíme znovu nastoliť integritu, rozvoj pomoci a humanitárnych ak- akcií tým, že odstraníme tú, tú podmienenosť našej pomoci. Takže našim hlavným cieľom by malo podporovať rozvíjajúce sa krajiny a nie slúžiť EÚ v oblastiach ako migrácia alebo bezpečnosť. A taktiež treba sa zamyslieť nad otázkou EDF, toto je veľká e, výnimka z princípu rozpočtovej jednoty a možno neúplne opodstatnené. Vieme, že tu máme e, mnohé neznáme do budúcnosti, napríklad dohoda z Kotonu, otázka stropu, otázka Brexitu, ale treba sa nad tým ešte zamyslieť. No a myslím si, že je jasné zjednodušenie európskych finančných externých nástrojov je i zásadné. Je potrebné, aby sme zaručili demokratický dohľad a taktiež koherentnosť a mali by byť používané len na obmedzené obdobie a v prípade opodstatnených cieľov. Napríklad tu máme fond, pre, fond Madát pre Sýriu tam je to jasné, ale čo sa týka Afriky a migračných tokov, tak tam sa to nemôže pozerať ako nejak, na nejakú krátkodobú núzovú situáciu. Mali by sme vytvoriť rozpočtové pravidlá, rozpočtové nástroje, ktoré naďalej budú predstavovať výnimku. Nové výzvy budú, budú, si budú vyžadovať nové zdroje, budeme sa musieť snažiť dostať teda peniaze aj z iných zdrojov, pretože je vidieť, že naše zdroje sú natiaľ nedostatočné na to, aby sme dosiahli naše ciele a dostal našim záväzkom, čo týka e, miešania alebo kombinácie rôznych nástrojov. Musíme tam mať určité štandardy, a súkromný sektor sa môže samozrejme zapojiť do rozvoja pomoci, do dosahovania udržateľných cieľov, ale potrebujeme, aby to bolo všetko organizované, musia tam byť dodržiavané štandardy a pravidlá zábezpeky napríklad v oblasti ľudských práv. Musíme sústredovať na miestne, malé, stredné mikropodniky a nie len na súkromné podniky, ktoré majú sídlo v EÚ. Toto nie je o e, hospodárskych pravidlách. Tuto hovoríme o, ľudský, o udržateľnom raste a o ľudských bytostiach Takže ja sa už teším na konštruktívnu spoluprácu s pánom Rybigom a so všetkými ostatnými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem Charles Görens za liberálov. Takže pán Rybich, ďakujem vám zo srdca, že ste začali takto diskusiu, ako aj v minulosti. A vidím, že tu ide o to, aby sa na 5 alebo 7 rokov pridelo viacej peniaze. Nevieme, ako dlho pobeží ten viacročný finančný rámec. Európsky parlament, samozrejme, ten je e, za rozvoju pomoc. No a členské štáty možno majú niekedy e, iný názor. No a keď sa zamýšľa nad alternatívnym financovaním, tak toto je. Tak členské štáty tu často robia problém, oni sú tým slabým článkom v reťazci, ale teraz a my dokážeme byť aj silní. A sú tu dve veci, ktoré nás nepokojú. To je Brexit a eventuálne a teda určité fondy čo týka Brexitu, od roku 2019 jeden z najdôležitejších prispievateľov na rozvoj pomoc už nebude pomáhať. A je to jeden z najväčších eh, neto prispievateľov, takže vlastne bude mať dostatok vo viacerých oblastiach. Po prvé, čo týka eh, Európskej rozvojovej spolupráce a po druhé, rozpočet samotný dostane menej peňazí, a Spojené kráľovstvo teraz prispieva určitú sumu, no a teda tie peniaze, ktoré budú do dispozície, veľmi klesnú, až vystúpi Spojené kráľovstvo z EÚ. No a toto môže v budúcnosti znamenať teda určitý problém. Veľké sektory si budú mm, konkurovať, aby dostali čo najviac peniazy z európskeho rozpočta, rozpočtu. Budú sú konkurovať regionálne proti miestnym, miestne proti e, štátnym a tak ďalej. No a my sa taktiež budeme musieť snažiť šetriť v rámci rozpočtu. A obávame sa, že že si to dokážeme úplne predstaviť. Keď Európska komisia bude naďalej zodpovedná za rozvoj pomoc a Európsky parlament to bude len brať na vedomie. Chceme sa niečomu predsa do budúcnosti vyhnúť, pokiaľ by Európsky rozvojový fond sa mal stať súčasťou európskeho rozpočtu. Tak my sa pýtame, či sa, či toto zaručí to, že pre EÚ bude v budúcnosti viac peňazí, alebo či to bude viesť k tomu, že bude menej peňazí k dispozícii na iné iniciatívy. My takýto efekt nechceme. Obávame sa, že teda takto sa to môže stať, predovšetkým po Brexite, a preto je veľmi ťažké robiť nejakú politiku, pokiaľ potom na nemáte dosť peňazí. Členské štáty sú veľmi zdržanlivé dávať viac peňazí, viac vlastných prostriedkov EÚ. A to nehovorím ešte o tom, že sme závislí od určitých rozhodujúcich procesov na európskej úrovni. často sa s tým stretávam napríklad regionálne voľby. Ja si robím veľké obavy v súvislosti s takýmito eh, eh, vecami. Musíme si byť vedomí toho, že za rohom číta nebe, roho číta, číha nebezpečenstvo. Ďakujem ešte dvaja rečníci. Pani Heidi Hautala za zelených ako prvá. Ďakujem pánu Rubigovi. Ďakujem pánu Rubigovi za návrh dokumentu. Asi sa dá očakávať, teda, že ešte sa ho budem môcť doplniť. Chcem povedať pár vecí. Čo, ma do, čo mi dosť vadí, je, že myslím si, že komisia už uvažuje o tom, že by e, rozvojové nástroje chcela radikálne zmeniť, prekopať. No a je, ja som sa s tom snažila hovoriť dnes ráno. Hovorila som, že by bolo dobré sa obratiť na národné parlamenty, pretože ten argument s tým, že tam bude viacej flexibility, tak ten určite padne. No dobre, flexibilita je potrebná. My vieme, že je toľko humanitárnych kríz, že potrebujeme byť flexibilní, aby sme na ne reagovali. Ale čo sa týka, čo s dlhodobými cieľmi? Pokiaľ komisia bude kombinovať viaceré nástroje, tak je bude ľahšie využiteľné, možno aj na nejaké nedefinované účely. Čo sa stane správnym základom? Myslím si, že o tom by sme to mali teraz diskutovať. Obávam sa, že toto by taktiež mohla byť súčasť pokusu trochu zahmliť, e, alebo pardon, spojiť oddiely 3 a 4. No máme tam teda dôkaz, dôraz na bez, vojenskú bezpečnosť, na migráciu, ale myslím si, že my ako parlament, my ako výbor musíme sa zamerať na zásadné dopady mm, rozvoja, taktiež na dlhodobé ciele. A už všetko to dobré tu bolo povedané, hovorí to pán Rybich na návrh dokumentu. Máme tam najmenej rozvinuté krajiny, ktoré potrebujú oficiálnu pomoc a samozrejme tomu sa nevyhneme, predtým nemôžeme utekať je treba zdôrazniť, že v oblasti rozvoja musí byť naša politika koherentná, že e, agenda cieľodržateľného rozvoja musí byť súčasťou všetkých našich politík a musia teda vzťahovať všetkým oblastiam politiky. No a dnes ráno som si všimla, že britský kolega z Westminsterského parlamentu už hovoril o Británii a Európe. A z toho som veľmi smutná. Ja stále ešte verím, že sa stane nejaký zázrak a v oblasti rozvoja musíme zostať jedni k druhému čo najbližšie Británia a Európa alebo EÚ, lebo vidíme, že potrebujeme skutočne dosiahnuť pokrok. No čo týka toho stropu, súhlasím s predričníkmi, že potreby budú narastať. A pokiaľ Európa chce si udržať svoju dôstojnosť, tak musíme tie stropy zdvihnúť. To nepochybne. A ako Charles Görens povedal, myslím, že podal niečo o tom, že... Alebo ako si to povedal? že ideme k nejak, sa pohybujeme k nejakým e, smerom nejakým nepokojom. No a ne, áno, klimatické zmeny. Dnes ráno španielský kolega hovoril o klimatických zmenám na Iberskom polostrove. A áno, musíme kompenzovať napríklad to, že USA už, nechce byť, USA už nechcú byť takí aktívni v oblasti boja proti klimatickým zmenám. No ale verím, že by diskusia s komisiou mala byť úprimne otvorená ohľadom týchto nových radikálnych myšlienok v súvislosti s nástrojmi rozvojovej pomoci. Diskusia o Medzinárodnom eh, menovom fonde bude teraz. Veľké témy budú v rozprave ďalším rečníkom. Mirej Donano, je to poprvý raz, keď zasadáte v našom výbore. Vítajte u nás. Vážená pani predsednička, ja som nová vo vašom výbore a dúfam, že sa mi podarí tu dobre pracovať. Chcela by som sa poďakovať pánovi Rybíkovi za jeho prácu, ktorú by som chcela obohatiť ešte o niektoré pozmenujúce návrhy. Ak aplikácia týchto desiatich cieľov udržateľného rozvoja je prioritou, tak by som chcela pripomenúť, že tu ide predovšetkým o záväzky štátov, ale takisto o záväzky takých aktérov ako podniky, družstva, kolektivity, a takisto zaangažovanosť Európskej únie by sa nemala obmedziť iba na jednotlivé vlády a tieto by mali dodržiavať svoje záväzky. Pokiaľ ide o navýšenie podpory zo strany Európskej únie, pokiaľ ide o implementáciu týchto cieľov v rozvojových krajinách, musia členské štáty sa rozhodnúť, pokiaľ ide o finančné výzvy, či tieto sú opodstatnené. Takisto zdieľam vôľu pomôcť, pokiaľ ide o ciele, ktoré sa týkajú konkrétne vody, zdravia, vzdelávania, sanácie, infraštruktúr a tak ďalej. Pokiaľ ide o inováciu a pokiaľ ide o správu, treba ich podporovať, avšak nesmieme stráčať zo zreteľa tie najurgentnejšie otázky. Podpisu, podporujem to, že rozvojová pomoc má zlepšiť mobilizáciu uvoľnenie finančných prostriedkov ostatných, čo môže pomôcť napríklad princíp spolufinancovania zo strany ostatných v prípade, kde to je potrebné. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc vzhľadom na katastrofy za príčinenie ľudským faktorom, tak je to súvisí predovšetkým so zodpovednosťou daných a tí, ktorí sú zodpovední, musia platiť a nie tí, ktorí jednoducho nie sú zodpovední. A pokiaľ ide o znižovanie rozpočtu, myslím si, že je nevhodné, aby sme Brexitu pripisovali zodpovednosť straty financií, citujem, ktoré sa dávajú do rozvojovej pomoci, pretože nemôžeme takúto citlivú tému zneužívať napríklad tému tému e, rozvojovej pomoci nemôžeme takto zneužívať na to, aby sme to dávali do kontextu Brexitu, o ktorom sa rozhodli občania samotní. Chcela by som sama sa vyjadriť k týmto témam. Najprv, čo sa týka toho mimo rozpočtu, vidíme, že fondy a financie takto vznikajú mimo rozpočtové. Keby sme videli, že ľudia financujú zvonka takéto mimorozpočtové fondy, trusty, tak by to dalo zmysel, ale ak tam budú len európske peniaze, tak by potom to znamenalo, že nie je demokratický dohľad. K bodu 5 by som chcela povedať e, rozpočtovanie IDF, začlenenie IDF do rozpočtu. Najdôležitejšie je tu, e, je, najdôležitejší je tu kontext v manažovaní ODA keď sa zvýšia stropy, tak by bolo ne, nebezpečné financovať cez rozpočet IDF, pretože zvýšenie rozpočtu je jedna vec a potom škrty, ktoré sú veľmi významné, je druhá vec. K tomu by som sa chcela vyjadriť. A čo sa týka Británie, Spojeného kráľovstva, sú to jednoducho fakty. Spojené kráľovstvo platí 15 e, do rozpočtu EDF to je skoro 5 miliard eur a 10 platí do DCI, 700 miliónov do humanitárnych fondov, takže keď Británia odíde, jednoducho budú diery v rozpočte. O tom ste hovorili. Bude tam jednoducho diera vo financovaní. A z ďalších dôvodov eh, treba pripustiť, že po Vianociach dúfajme, že bude v druhej fáze rokovaní už dohoda a potom by sme mohli hovoriť o budúcom vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom a možno, že to bude tak, že Spojené kráľovstvo, ktoré je veľkým donorom rozvojovej pomoci, 0,7%, možno, že bude prispievať naďalej nejakým spôsobom, neviem ako, nehovorím za vládu, je to môj vlastný názor, že by bolo možno rozumné takto spolupracovať priamo v teréne. A je to ďalší dôvod, prečo by EDF sa malo dobre prediskutovať, aby možno takéto gesto sa urobilo v tomto kontexte. Je to dôležitá správa. Myslím si, že k EDF musíme e, sa vyjadriť a takisto aj komisia, ale celková, e, celkový problém, problém je stropy. Je to rozpočet nie len do roku 2021, ale je to na STG, teda rozvojové ciele, to je do roku 2028. Máme len 8 rokov na to, aby sme to dobre nastavili, e, tieto ciele. Komisia sa prejaví v nasledujúcom príspevku. Thank you, Madam Chair. Um, I would like to... Vážená pani predsednička, rád by som sa podelil s vami o moje názory na pretraktovanú tematiku, e, podelil sa s poslancami. Moja prvá poznámka je, myslím si, že budúci viacročný finančný rámec je veľkou príležitosťou reflektovať v tomto rámci medzinárodné záväzky, ktoré EÚ a jej členské štáty e, na seba vzali a samozrejme, že rozvojové ciele prichádzajú na mysel. Súd v Addis Abebe obnovil záväzok k 0,7 GNI pre DA a dôležité je aj to, že týchto 0,2 sú ciele pre najmenej rozvinuté krajiny stanovené, takže výdobytky týchto kolektívnych cieľov nesúvisia len s unijnou úrovňou, ale aj členskými štátmi a zároveň je to veľmi dôležité pre unijnú úroveň svojim významom. Takže príprava na všeobecný rámec, a to chcem dôležiť, príležitosťou, predovšetkým príležitosťou reflektovať e, takúto víziu a obnovený politický rámec, ktorý sa prijal na unijnej úrovni, v rámci nového európskeho konsenzu o rozvoji. Druhá úvaha začlenovanie e, do rozpočtu e, ďalších fondov. Je tu otázka o objemu výšky súm a to nás prináša k, privádza k otázke celkového stropu o ktorých o stropoch, ktorí hovoria európske inštitúcie. Chcel by som zdôrazniť ďalšiu veľkú tému, ktorá sa tu už objavila. EDF a jeho začlenenie do rozpočtu. Rezerva alebo rezervy, ktoré v súčasnosti existujú v EDF, odrážajú flexibilitu. Súčasné EDF má rezervu 20 celkovej sumy do EDF plynúcej a to je veľké aktívum pre EDF. A čo sa týka zdrojov a vývinu politických priorit daného obdobia, vo všetkých e, viacročných finančných plánoch vidíme, že tieto rezervy sú naozaj hodnotné odrážajú tieto zmeny, tento konsenzus a tak teda EDF začlení do celkového rozpočtu znamená rozhodnúť, čo sa stane s touto rezervou a ako ju použiť v rozpočte. To by bola jedna poznámka. A druhá poznámka. Určité prvky EDF, súčasného EDF, sa neobjavujú v rozpočte a nie je možné ich začleniť do rozpočtu a tu hovorím o určitých typoch výdavkoch, ktoré sú v súčasnosti financované v rámci e, afrického nástroja. Takže právne tieto nemôžu sa začleniť do rozpočtu EÚ a to by malo spustiť otázku, diskusiu o tom, čo sa stane s, týchto druh- s týmto druhom výdavkov. Či sa dajú dať do mimorozpočtových fondov a tu ide aj o otázky na bezpečnosť, na financie na bezpečnosť a zabezpečenie bezpečia. Ďalšia téma, o ktorej budem hovoriť, je architektúra týchto nástrojov. Obnov Vený rámec politík, berúc do úvahy súčasná, súčasnú multiplicitu nástrojov externého financovania, ktorú máme, mierime Máme 15 rozličných nástrojov, 15 rozličných právnych základov a ja som si to tak porovnával. Napríklad v okruhu 2 národné zdroje je 6 krát násobok okruhu 4 a viacero nástrojov, takže je tu špecifickosť v okruhu 2 a multiplicita nástrojov. To bude na újmu efektívnosti, pretože to veci e, skomplikuje pre rozličné agentúry, ktoré aplikujú pomoc Európskej únie. Takže ide tu aj o úvahu, ako by sme mohli zefektívniť tieto nástroje, berúc do úvahy budúce CVFR er a budúcu generáciu programov. Aj zefektívnenie, aj menej komplexnosti a viac flexibility. A samozrejme sa tu neberú do úvahy rozličné ciele, prioritné ciele politik. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Slovo dostáva Paul Rubich. Nech sa páči. Ja by som sa chcel srdečne poďakovať za tie slova, ktoré tu odzneli. Je to pre mňa prínosné. Ide tu v stručnosti o to, aby sme aj v oblasti rozvojovej politiky našli tú európsku pridanú hodnotu, kde Európska únia v porovnaní s národnými e, formami pomoci môže poskytnúť tú pridanú hodnotu. My všetci vieme, že sú tu veľké náklady aj pre národné úrovne, ak nebudeme spolupracovať. To znamená, myslím, že aj pokiaľ ide otázku subsidiarity, e, potenciál. A myslím, že vlastne aj Brexit na druhej strane môže byť určitou príležitosťou pre inú formu spolupráce na novej báze s novými ťažiskovými bodmi a vlastne uvidíme, ako tie financie sa budú ďalej vyvíjať ja by som si želal, aby Brexit platby voči Európskej únii vlastne aj vo viacročnom finančnom rámci boli patričným spôsobe obsiahnuté. Nedá sa predpokladať, že Veľká Británia to všetko vyrieši jednou platbou, ale pravdepodobne v priebehu niekoľkých rokov sa tieto platby budú realizovať a tieto platby pokiaľ ide napríklad o otázku vlastných prostriedkov, treba takisto vnímať, pokiaľ ide o rozvoju pomoc, to prinesie nové príležitosti. Takže nevidím to pesimisticky. Myslím, že musíme sa tejto téme venovať aj ďalej, ak chceme túto líniu ďalej sledovať. A vlastne z tých prihlásených vyjadrení som to vybadal, že máme spoločný stanovený cieľ a ak sa nám to podarí aj dodržiavať, tak vlastne v rámci MMF môžeme dosiahnuť to, aby Európska únia aj v rámci tohto mohla posilniť svoju úlohu. Ďakujem. Um, thank you, thank you. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Už nevidím. Sú tu lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov? Ešte ste chceli niečo dodať? Áno, vypočula som si so záujmom odpoveď komisie a nehovorím, že zefektívnenie nástrojov by bolo nesprávne, ale myslím si, že to treba naozaj urobiť obozretne, pretože ak je cieľom obhajovať efektívnosť, nemôže sa to udiať akýmkoľvek spôsobom a myslím si, že by bolo veľmi užitočné, ak by komisia urobila istú analýzu dopadu Existuje vlastne analýza dopadu všetkého tohto? Prosím, pýta sa račnička. Áno, odpovedá. Chcela by som vedieť, či prebieha analýza dopadu a či parlament a tento konkrétny výbor bude zapojený do predbežných diskusí o tejto analýze dopadu. Komisia, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. V súčasnosti v pracovnom programe komisie máme maj budúceho roka ako lehotu a vtedy niekedy, alebo možno nejaký čas potom, príde návrh na ďalšie nástroje, ktoré budú rešpektovať prístup lepšia tvorba práva, better regulation. Niektoré aspekty už sa vynarajú, verejná efektívnosť a takisto posudzovanie. Všetko toto sa deje a spolu s verejnosťou a návrhom komisie sa rozbehne celý proces a všetko si to môžeme prediskutovať. Dobre, ďakujeme vám. Lehota na predkladanie pozmejúcich návrhov je 6. decembra na poludne o dva týždne a budeme hlasovať 24. januára. Ďakujeme kolegovia, ďakujeme pán Rubík, ďakujeme komisii. Prechádzame na veľmi dôležitý bod, bod 14. Humanitárna situácia v Karibiku po nedávnych hurikánoch. A máme tu hosti, takže minútka, kým prídu e, za predsednícky stôl. Kolegovia, prechádzame na bod 14. Je to veľmi dôležitý bod, ako som už predoslala. Odchádzajúci, prosím, potichu, ale mnohí ľudia pozerajú online, pretože som dostala maily od ľudí, ktorých to veľmi zaujíma. Máme devastujúce hurikány, ktoré nedávno boli v Karibiku. Irma, Maria, jedna za druhou. Niektoré krajiny boli postihnuté tak, že ich ostrovy boli úplne zdevastované, napríklad 95 povrchu, Antily napríklad. Keď hovoríme o takýchto ničivých prírodných katastrofách, Prečítame si to a v nasledujúcej chvíli príde ďalšia správa z, z iného konca sveta a zabudneme na tú prvú, ale teraz máme zasadanie, kedy si pripomenieme, čo sa dialo v Karibiku a zabezpečíme, aby Únia e, takisto sa spolu podielala na znovu vybudovanie týchto období. Máme v New Yorku veľkú konferenciu. Viem, že Európska komisia, pán e, komisár nás zastupuje area. It's one with which we have... Mimica, pán komisár, máme silné historické väzby s týmito krajinami, s týmito územiami a niektoré dokonca sú súčasťou Európskej únie. Takže sme radi, že prišli rečníci, ktorí zastupujú e, východné karibské štáty. Máme tu DG Echo, DG Devko. Začnem rečníci pani Charlene McLimen ktorá je charge d'affaires na ambasádach eh, východokaribských štátov. Je to misia Európskej únie. Môžete vysvetliť, eh, čo presne je vaša oblasť, za ktorú zodpovedáte. A mohli by ste nám dať taký prehľad, ako to dnes vyzerá, aké veľké sú problémy, aký je rozsah problémov a pomoci, ako, čo robí DGDFko, aby zmiernilo dopad a čo sa dá očakávať, aká dlhodobá podpora. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám za to, že som dostala slovo. Ďakujem, že ste ma pozvali prehovoriť k tejto veľmi dôležitej téme a chcem priniesť pozdravy z Karibiku, aj keď teda v nedávnych týždňoch to nebolo až také privetivé prostredie. Úvodom chcem povedať, že zastupujem misiu východokaribských štátov, ktoré zastupujú štyri zahrňajú štyri krajiny. V Belgicku sme súčasťou v Karibiku štyroch krajín a potom 10 krajín, ktoré sú aj súčasťou eh, Veľkej Británie a Martiny, ktorý je zase súčasťou Francúzska. Čiže záležitosť hurikánov eh, v Karibiku súvisí s klimatickými zmenami. Budem eh, hovoriť o dopade týchto hurikánov z hľadiska klimatických zmien, o úmrtiach a o tom, aká zraniteľná je táto oblasť. Bolo to v správach, asi viete, DG Echo sa určite vyjadri k tomu, aká bola okamžitá humanitárna pomoc, preto to preskočím a pôjdem rovno k tomu, aký bol dopad a čo sme zažili. Sme riziková oblasť, každý rok je to tak, každý rok hurikány, tropické búrky spôsobujú zvýšenie hladiny mora, eróziu pôdy, zosúvanie pôdy a niektoré ostrovy napríklad každý rok musia prebudovať systém ciest, pretože sa rozpadnú alebo sklznú do oceána. Som e, z ostrova Dominika. Tento ostrov zasiahol hurikán Maria a takisto tropická búrka Erika napríklad v roku 2005 na, zdevastovala ostrova, ledva sme sa z nej spamätali, tak nás na, zautočila na nás Maria. Zvyčajne nemáme obdobia sucha, pretože sme hornatý ostrov veľmi vlhký, ale mal, tento dáž, keď prišiel do toho sucha, jednoducho všetko sa zmilo do mora, bol to prívalový dážď Podarilo sa nám z toho spamätať. Barbuda a Antiga boli však úplne zničené. Niektoré lekcie, ktoré sme dostali, nám pomohli pripraviť sa na ďalšie hurikány. Napríklad máme teraz zásoby potravín. Poslali sme ich na Bermudy a na ďalšie ostrovy, ktoré boli e, takmer zničené, aspoň ich zásoby boli zničené. Barbuda teraz je neobyvateľná a je to poprvý raz po 300 rokoch, že tento ostrov je neobývaný. Dominika do týždňa poslala svoje zásoby a po katastrofe sme dokázali nakrmiť obyvateľstvo, hoci sme boli bezbraní v každom zmysle slova. Karibské podmienky v súčasnosti, ako vyzerajú? Otázka je, ktorý ostrov nebol postihnutý. Máme 17 ostrovov, ktoré boli postihnuté aj Mariou, aj Irmou všetky územia, holandské územia, francúzske územia, americké územia, britské a nezávislé karibské územia, všetky boli postihnuté. V tejto diskusii má prioritu vlastne globálny pohľad od 90. rokov do roku 2017 Karibik postihlo 320 národných pohrôm a teraz máme miliardové dlhy Karibik je jeden z najzadlženejších regiónov sveta. Súčasný dlh je 49 miliard a 31 z týchto 49 e, miliard súvisí len s tým, že sme boli ničení hurikármi. Viete, že nás zaraďujú do strednoprímových e, území. My proti tomu protestujeme, keď je za 4 hodiny zničený celý ostrov, ako môžeme byť krajinou so stredno, strednou výškou príjmu, keď sme boli úplne zničení. Ďalšie prvky, ktoré dnes máte na programe, ďalšie témy, e, tiež vám poskytnú súvisiace informácie priamo. Takže máme 49 miliard, z nich 31 miliard súvisí s hurikánmi. Málo kedy hurikán úplne zničí ostrov, väčšinou sme schopní znova vybudovať cesty, prístavy a podobne, hurikán Irma v septembri zničil e, prístav Marinu, ktorá sa musela znovu otvoriť. Bola táto Marina úplne zničená, ani sa nám nepodarilo ako novú prebudovanú ju otvoriť a už bola znova zničená. Toto je región, v ktorom žijeme a pretože sme zaradení do skupiny stredne príjmových regiónov, tak nedostaneme také financovanie, aké by sme potrebovali, keď sme úplne zničení. Takže toto treba mať na zreteli. Sme zraniteľní a táto zraniteľnosť je nekonečná, väčšná a je skutočne pozoruhodné, aká je táto oblasť veľmi zadlžená. Chcem sa s vami podeliť o informácie, že máme 10 krajín, ktoré majú 60 dlhu z HDP a dve krajiny majú 120 svojho HDP dlhu. Takto vyzerá Karibik a musíme ho znova vybudovať. E, chcem sa s vami podeliť o tieto informácie, aby ste videli, ako veľmi sa musíme spoliehať na našich partnerov, keď chceme znovu vybudovať naše ostrovy. Takže sme súčasťou aj rokovaní k veci po Kotonu, tematikách po dôhodách z Kotonu. Sme súčasťou regiónu, ktorý nie je až taký zadlžený. 30 krajín napríklad v subsahárskej Afrike majú len 59 e, dlhu. Takisto v Ázii sú krajiny, ktoré nie sú až také zadlžené, ale v Karibiku, keď 10 ostrovov má vyše 90 a niektoré vyše 120 to je skutočne veľmi ťažké. Teraz sa vrátim k otázke hurikánov. Čo sme zažili túto jeseň? V septembri dve, dva veľmi silné hurikány, to bolo bezprecedentné. Maria sa presunul z kategórie 1 do kategórie 5 za 18 hodín, to bolo bezprecedentné. Väčšina e, domov dokáže odolať hurikánu kategórie 3, niektoré aj 4, ale čo sme videli, v kategórii 5 takmer každý dom bol z časti alebo celkom zničený a 85 infraštruktúry na ostrove Dominika, Barbuda, San Martin, San Martin 85 bolo zničených vetry jednoducho odniesli všetko. Napríklad e, dom mojich rodičov nemá strechu. Ale niektoré domy úplne boli zdvihnuté vetrom zo zeme a presunuli sa napríklad niektoré spadli do rieky, takéto veci zažívame. V súčasnosti, za súčasných podmienok, veľa ľudí nemá elektriku viac ako 95 Takisto je problém s vodou a veľa ľudí jednoducho nemá kde bývať. Takže takto vyzerá tá situácia. To isté by bolo na britských panenských ostrovoch, na San Martin, Barbuda. Je poprvýkrát v 300 rokoch teraz prázdna neobývaná. Takže aký to má dopad na nás? Dopad to má na nás následovne. 90% našich, našej infraštruktúry to postihlo, 100% poľnohospodárstva, bývanie, sanitácia, takisto lesníctvo. Lesníctvo treba spomenúť, pretože veľa karibských ostrovov robí ekoturizmus, e, túry. Napríklad Dominika ostrov, z ktorého ja pochádzam, to bol ostrov, ktorý sa vlastne píšil tým, že bol prírodným ostrovom v Karibiku. Mali sme chránený prales 40 rokov, takisto chránime aj morské prostredie. Možno to neviete, ale jeden z našich národných parkov je UNESCO už posledných 25 rokov. Nemáme medzinárodné letisko, nemáme žiadne reťazce hotelové, máme dva veľké hotely na karibské pomery. Mm ale všetko ostatné to je iba otázka, že bývate v rodinách, to znamená, my na hospodárske účely nevyrúbeme lesy. A my sme boli považovaní za to, že sme e, vlastne e, prispievali k ochrane e, našich lesov, ale kroky ostatných jednoducho nás takto ohrozili, pretože vlastne sme na hranici tých klimatických zmien a ako to povedal aj náš predseda vlády v septembri na to povedal, aj v Bone minulý týždeň, že krajiny Karibiku neprispeli nejako k klimatickým zmenám, k skleníkovým emisiám, ale my sme tí, ktorí sú najviac postihnutí. Takže snažili sme sa chrániť naše životné prostredie, ale predsa len sme boli úplne zničení a sme absolútne bezmocné, nemôžeme urobiť nič a preto hľadáme partnerstvo s krajinami Európy a s ostatnými krajinami. Ten dopad na náš je ľudský, ale aj sociálny, aj hospodársky, pokiaľ ide o podniky, ktoré museli skončiť pracovať, prerušiť, prerušili sa hospodárske aktivity, prišlo sa o pracovné príležitosti, turizmus bol prerušený, zdravotnícko, takisto tu máme choroby, prerušenie E, poskytovania zdravotníckých služieb. My sme predtým boli známi tým, že sme mali vysokú koncentráciu storočných, to znamená ľudia, ktorí mali vyšší vek ako 100 rokov a tí teraz nezomreli na tento nezomreli na tento hurakán, ale jednoducho zomerajú teraz, pretože nemôžeme už poskytovať liečiva a lieky. Takže tie výzvy sú veľké, sociálne, humánne a tak ďalej, ale bezpečnosť je takisto otázkou, Karibské ostrovy sú vlastne takým prekladiskom drog, ktoré idú zo juhu na sever a my nemôžeme robiť tento dohľad momentálne. Samozrejme, toto všetko momentálne bolo prerušené, takisto hranica, hraničná bezpečnosť, bezpečnosť hraníc. Pre nás je smutné, že biodiverzita bola úplne zničená, kde vlastne máte jeden z 100 stromov, ktorý ostal aj to bez listov, to znamená rastliny a fauna, flóra sú postihnuté Takže toto sú také kľúčové otázky, ktorým tu musíme my čeliť. Ale, ako som už povedal, ako bude hovoriť o humanitárnej pomoci a o všetkom, čo sme dostali z Európskej únie, ale chcela by som to teraz uzavrieť tým, že spomeniem niektoré kľúčové otázky, ktoré by sme my chceli nastoliť ohľadne našej extrémnej zraniteľnosti. My sme jednoducho zaseknutí do tohoto cyklu, ktorý, ktorý súvisí s klimatickými zmenami, ale my jednoducho treba povedať, že my sme tými, ktorí nespadajú do tých vzorcov takých krajín, ktoré jednoducho môžu poberať po, túto roz, rozvojovú pomoc. Nás toho vyčlenili. Vieme, že Bermuda bola zničená Barmuda bola zničená za 6 hodín. A čo to očakávate, keď takáto krajina môže byť zničená takto rýchlo? Takisto hovoria o našej zadlženosti. Táto zadlženosť bola jednoducho súvisela s prebudovávaním z po- pôžičiek, pretože my sme strednopríjmová oblasť a my nemáme nejaký ďalší fiskálny potenciál. A pokiaľ ide o tú rozvojovú pomoc OECD, aj tak sa aktivizuje ďalej, takže my považujeme za nerealistické tie ich očakávania. A preto Európska únia musí na úrovni OECD sa vyjadriť a zastať sa nás. Ale dúfam teda, že tá situácia by sa mohla vyvíjať takým smerom. Treba si teda uvedomiť, že my sme na to všetko doplatili. E, zacitujem to, čo povedal náš predseda vlády. My sme teda v tej prvej línii. Nie je to metaforická vojna, ani nejaká metaforická línia. My jednoducho musíme pochovávať mŕtvych a utešujeme tých, ktorí prežili. A to je teda z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za túto informáciu pre kolegov, ktorí prišli. Viem, že Barbuda je jednoducho teraz za posledných 300 rokov poprvýkrát eh, neobývaný ostrov. Ja som navštívila Dominik Dominiku. Je to krásny ostrov a je úplne ťažké pochopiť, že to bolo takto zdevastované. A musím sa snažiť nájsť riešenie, ako môžeme pomôcť obnoviť tieto komunity. Možno teraz Eko. Nech sa páči. Pán Landgraf. My trochu zaostávame, takže prosím vás, držte sa tých kľúčových tém a Nepotrebujeme nejaké úvodné slova, povedzte nám, čo sa teraz deje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, dobré popoludne, vážení páni a dámy, ja som pán Langraf, ja som šéfom DG Eco, venujeme sa Latinskej Ameriky, Karibiku a Pacifiku a Latinskej Amerike. Charles Dafer už spomenula ten devastujúci dopad hurikánu, kde zahynulo 90 ľudí a 5 miliónov ľudí je postihnutých. Zanechali, zanechal tento hurikán vážne škody, pokiaľ ide o infraštruktúru a tak ďalej. Takže pokiaľ ide o tú reakciu, istotne viete, že koordinačné centrum naliehavej pomoci na EQ monitoruje to, čo sa deje na 24-hodinovej báze. Všetko, čo sa deje na svete, to znamená, my sme sledovali aj to, čo sa udialo, pokiaľ ide o formáciu toho hurikánu a to, akým spôsobom sa pohyboval. My sme automaticky e, informovali aj humanitárnych expertov, ktorí, boli, ktorí by mali byť pripravení navštíviť tieto ostrovy, aby zhodnotili tú situáciu. Bola to skutočne veľká výzva, pretože je veľa týchto krajín, ktorých sa to týkalo a nie všetky ostrovy vlastne boli takýmto spôsobom ľahko dosažiteľné. Predovšetkým pokiaľ ide ten hurikán Maria. Takisto tu boli nejaké otázky koordinácie, pokiaľ je členské štáty, nebudem to teraz spomínať, pretože čo je kľúčové, je predovšetkým tá reakcia, ktorú sme my poskytli. Takže v stručnosti by som povedal, že humanitárne financie vyčlenili sme 3 milióny eur a toto išlo cez nejaké fázy. My sme takto reagovali z, cez Červený kríž a takisto sme sprostredkovali pomoc jednotlivým ostrovom Barbude, San Martin a ostatným, ako aj Dominike, ale aj Kube a Takže poskytujeme takúto pomoc. Prečo? Pretože takýmto spôsobom sme reagovali na to, čo spomenuli, na čo apelovala OSN. Ako vieme, sú to husto zaludnené, sú to husto zaludnené ostrovy a my sme teda takýmto spôsobom zareagovali na tieto urgentné potreby týchto ostrovov. Takisto sme sa venovali otázke ochrany. Mali sme spustené viaceré ochranné mechanizmy, napríklad pokiaľ ide o Dominiku. Mali sme tu ochranný tým, ktorý išiel na Dominiku, aby zabezpečil e, dodávky tých pomocí, ktoré poskytli také krajiny ako Belgicko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko a a takisto tu bola, takisto tu boli potreby poskytnúť, poskytnúť také základné, základné humanitárne formy pomoci. Môžem pokračovať ešte ďalej ohľadne e, týchto fóriem pomoci, ktoré sme poskytli, ale čo je veľmi dôležité pre nás a pre celkový kontext, že my sme koordinovali veľmi pozorne e, túto situáciu s našimi kolegami, aby sme jednoducho zacielili presne túto našu pomoc a urobili všetko preto, aby sme pomohli už v tej prvotnej fáze obnovy a preto som sa tešil, že to všetko veľmi dobre prebehlo a ja by som teda za našu stranu povedal, že môžeme hovoriť aj o ďalších detailoch, Vstupujeme teraz do tej prechodnej fázy, kde sa sústredíme predovšetkým na poskytnutie e, takých vecí ako voda a potraviny. Predovšetkým pokiaľ ide o Kubu, tam je to vlastne najpotrebnejšie, ale takisto aj Barbuda, Dominika a ostatné, ako som už povedal. A ale možno by nám mohlo k tomu povedať DG Devko aj vzhľadom na to, čo sa udialo vlastne na konferencii v New Yorku. Ďakujem veľmi pekne. Vieme, že tá pomoc je teraz kľúčová, takže DG Devko, nech sa páči, povedzte nám, čo sa udialo v New Yorku. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa volám pani Adriansen, pracujem na DGF, som zodpovedná za bilaterálnu spoluprácu s Latinskou Amerikou a Karibikom a ako už to tu bolo naznačené, komisár Mimica je momentálne dnes v New Yorku, kde navštevuje vysokú konferenciu na vysokej úrovni donorov, kde ide o vyzbieranie peňazí pre pomoc pre karibské krajiny, ktoré boli postihnuté nedávnymi hurikánmi. V New Yorku vlastne sa o tretej začala tá, to zasadnutie, kde sa zbierajú peniaze a ja môžem teda zodpovedne povedať, že komisár Mimica oznámi skutočne veľmi dôležitý podporný balíček v mene EÚ, pokiaľ ide zhruba o 300 miliónov eur na to, aby podporil krajiny tohto regiónu, na to, aby reagoval na potreby eh, v rámci tohto kontextu po hurikánoch. Tento podporný balíček obsahuje samozrejme aj reorientáciu a prečlenenie finančných prostriedkov na konkrétne programy, ktoré už boli plánované. My sme zrýchlili niektoré platby a teda vlastne týmto spôsobom sa z celého toho obdobia tie peniaze preniesli do, tohto, do týchto kľúčových fóriem pomoci. A tieto balíč, tento balíček vlastne obsahuje aj dôležitú formu pomoci a podpory, pokiaľ ide 60 miliónov eur. To sú vlastne nové peniaze, ktoré idú z rezervy Európskeho rozvojového fondu a vlastne tento podporný balíček zo strednodobého hľadiska vychádzajúc z tých aktivít, ktoré už sa implementujú momentálne zo strany našich kolegov v humanitárnom kontexte, takže zo strednodobého a dlhodobého hľadiska sa budeme sústrediť na dve úrovne na bilaterálnej úrovni, teda budeme podporovať tie najviac postihnuté krajiny, pokiaľ ide o Dominiku, Antigua, Barbuda a Kuba, na to, aby sme e, sa vysporiadali aj s tou dlhodobejšou formou obnovy, kde vlastne chceme e, obnoviť hospodárske aktivity a ďalej Chceme sa sústrediť aj na regionálnu úroveň, kde vlastne chceme vytvoriť dlhodobejšiu formu pomoci, a vytváranie tejto odolnosti bude súčasťou toho dlhodobého a, a strednodobého plánu pomoci. Myslím si, že by sme sa mali na to pozrieť predovšetkým z regionálneho uhla pohľadu, aby sme posilnili predovšetkým niektoré z tých agentúr a inštitúcií, ktoré boli v Karibiku vlastne bezprostredne po uragáne veľmi aktívne, ako napríklad agentúra pre management katastrof v Karibiku. Takže je to 40 miliónový program, ktorý vlastne táto agentúra má k dispozícii na to, aby mohla budovať reakcieschopnosť e, v tejto oblasti a vlastne tak, ako to spomenula pani Schilling McKillman, aby sme sa vyhli tomu, aby sme nemuseli teda vždy začínať od začiatku. To samozrejme obsahuje aj určitý pohľad na inovatívne finančné mechanizmy, možno snahe zabezpečiť e, poisťovacie schémy, takisto úloha súkromného sektoru je kľúčová, pokiaľ ide o obnovu a Európska únia je hlavným poskytovateľom finančných prostriedkov, takže my tam zohrávame kľúčovú úlohu. Samozrejme, mohla by som teraz hovoriť o detaľnejších otázkach, pokiaľ ide o jednotlivé detaily týchto záväzkov a komponentov na regionálnej medzinárodnej úrovni ak to chcete, ale z mojej strany by to bolo zatiaľ všetko, aby som vám sprostredkovala takto taký globálny prehľad európskej pomoci zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz otvoríme otá- na otázky a odpovede. Pán Ponga, vy sa chcete vyjadriť? Prepačte, Enrique Guerrero je prvý. Enrique Guerrero, Vždy máme humanitárnu pomoc ako prvú, takže nech sa páči, máte slovo. Je stálym spravodajcom v našom výbore. Enrique, nech sa páči. Ďakujem všetkým trom za informácie, ktoré ste nám poskytli a za nadšenie, s ktorým ste zavrhli do tejto témy. Myslím si, že tuto, keď hovorím po španielsky, tak e, je tu, sú tu situácie, ktoré začínajú I. Po prvé je to incidencia, teda e, výskyt takýchto katastrof, prírodných katastrof, ako povedala pani Kimon, Kimon. Za 15 dní prišli dva najničivejšie hurikány za veľmi dlhé obdobie, ale toto nie je nejaký jav, ktorý by prišiel len v tom teraz v lete, ale už sa pozoruje, že výskyt takýchto prírodných javov, katastrofických javov, ktoré sú dôsledkom klimatických zmien, že toto sa stáva určitou tendenciou a preto sa dá čakať, že v budúcnosti príde ešte väčšie množstvo takýchto katastrof. Druhé zamyslenie, taktiež i v španielčine irreparable, teda nenapraviteľný, v tom zmysle, že osoby, ktoré prídu o život, ľudské bytosti, obete týchto e, prírodných katastrof, a v tomto prípade je nenapraviteľné taktiež zničenie prírody v niektorých spoločenstvách, v ktorých príroda v podstate je aj zásadným spôsobom života, aj obživy, pretože tam sa odohrávajú hospodárske aktivity, ktoré im umožňujú prežiť. A preto jav tohto typu nie len, že si odnáša ľudské životy, to je samozrejme to najhoršie, nepochybne, ale taktiež ničí spôsob života týchto spoločenstiev. Tretie zamyslenie, taktiež začína na I, to je injustícia, síce nespravodlivosť. V tom zmysle, ako už bolo povedané, že sú tu obete javov, ktoré boli spôsobené správaním iných krajín, iných kontinentov, ktoré sú rozvinutejšie alebo ktoré sa rozvíjajú a ktoré vypušťajú do vzduchu Eh, alebo do atmosféry mm, znečistujúce plyny a toto mení klímu, ale tí, ktorí, na ktorých to má najväčší dopad, to sú práve tí, ktorí najmenej prispeli k tomuto škodlivému eh, správaniu. Ďalej tu máme inkapacidát a síce neschopnosť týchto spoločenstiev zareagovať sami na tieto ničivé e, udalosti a preto potrebujú solidaritu. Parlament na e, schodu v Cancúne vyslal delegáciu. Tam sme hovorili o tom, ako čeliť prírodným katastrofám aj iného typu. No a pár mesiacov potom v tejto oblasti ako teda prvé prišlo hm, zemetrasenie v Mexiku a potom prišli hurikány v Karibiku. Takže tam sa zase zdôraznila potreba, alebo potrebnosť toho, čo sme diskutovali v Cancúne. V Cancúne sme hovorili o dvoch rôznych aspektoch. Po prvé, samozrejme o solidarite, ako reakcia na tieto udalosti, Komisia povedala, že ehm, dáme alebo slúbme na tieto ciele viac než 300 miliónov eur. Toto je veľká suma. Samozrejme, to určite, e, sú to určite relevantné peniaze, takže môžeme byť spokojní a hrdí na túto pomoc v rámci solidarity, ktorú poskytujeme, ale potom je tu ešte druhý prvok a síce stratégie prípravy na prírodné katastrofy a teda reakcia na takéto prírodné katastrofy. A o tomto hovorila naša hostka na záver svojej prezentácie. Toto sú podstate, to je v podstate taká rutina, ktorá sa opakuje každý rok. No a do určitej miery sa môžeme pripraviť na takéto udalosti, a myslím si, že Európska únia v spojení s OSN, so sekretariátom alebo s e, zastupcom generálneho tajomníka OSN, pánom, pánom Gličerom, ktorý má na starosť prírodné katastrofy, že takéto spolupráci môžeme podporovať e, prípravné stratégie na takéto e, prírodné katastrofy. Samozrejme, niektoré sú škody, ktoré nevyriešime ani keď sa pripravíme, ani keď zaplatíme škody, ale môžeme poskytnúť pomoc, musíme byť solidárni v tejto oblasti a myslím si, že tento parlament vždy bude za zintenzívnenie naše solidarity. No a posledná vec, toto už bolo povedané v podstate toho prvého prejavu pani McClelmon. podporiť hospodárske aktivity, obchod s touto oblasťou prostredníctvom obchodných dohôd, taktiež v rámci obchodných krokov, tak aby to neobmedzovalo rozvoj tohto regiónu. Je pravda, že teraz tie prírodné katastrofy boli také e, intenzívne, že je tam veľmi malá kapacita na znovu obnovenie, ale v budúcnosti Môžeme nielen podporiť tieto oblasti e, finančne, ale môžeme im výsť ústretí aj v oblasti obchodnej politiky. Ďakujem ešte traje kolegovia. Prosím, všetci stručne. Každý minútu a pol, pretože nám dochádza čas. Potom máme ešte koordinátorov. A chcem, aby koordinátori začali na neskôr o pol šiestej. Takže, Moris Ponga, Norbert Neuse a Mirel Dornano. Takže Moris Ponga ako prvý. Oui, monsieur, en effet, euh, monsieur Ponga en premier. Prepačte, najprv dostane slovo pán Ponga a vy až po pánovi Noizerovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem veľmi rýchly. Ja sa spýtam dve otázky, ale najprv sa chcem poďakovať trom vystupivším, ktorí prezentovali tú situáciu na týchto malých ostrovoch a vidíme, ako je tá situácia po tých uragánoch. Takže prvá z tých troch otázok, hovorili ste o 300 miliónoch eur pomoci humanitárnej. Chcel by som vedieť, pretože ste nepovedali krajiny a odlahlé regióny. V rámci tých informácií hovorili ste o Kube a o ostatných, ale nehovorili ste o eh, vzdialených regiónoch. Hovorím o, hovorím o San Martín, ostrove San Martino, Angile. Takže títo takisto dostanú z tejto obálky peniaze. A druhá otázka, tá istotne je dôležitá pre DEVKO. Ako vyriešite tú situáciu ostrova San Martin a San Martin? Vieme, že San Martin je súčasťou tých vzdialených regiónov a San Martin je zasa ultraperiférnym regiónom, ale boli postihnutí tým istým uragánom. Takže je, rieši sa to odlišným spôsobom. Sú tam odlišné obálky, pokiaľ ide o San Martin, ktorý je vlastne ostrov svätého Martina holandský a potom zasa ostrov San Martin, ktorý patrí pod Francúzsko. Takže ako riešite vy tieto otázky? Ďakujem pekne. Norbert, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, teda aj pokiaľ sa môžem ja vyjadriť, sedím úplne vpredu. Ja si myslím, že Enrique v podstate popísal tie kľúčové otázky. Je tu riziko, že sú tu ostrovy, alebo budeme mať ostrovy, ktoré budú neobývateľné v budúcnosti, ak sa tie klimatické zmeny takto dramaticky budú ďalej vyvíjať. Takže tá moja otázka je, ako môžeme tu odolnosť týchto ostrovov zvýšiť. Vy ste povedali, že sú tu peniaze a dlhodobé ciele, vízie e, na bilaterálnej a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o pomoc. Takže máme my v rozpočte dostatočné množstvo peňazí k dispozícii na to. Je toto plánovanie aj udržateľné? A ďalšia otázka sa teda uberá smerom, že či sú tu nejaké rozdiely, pokiaľ ide o otázku pomoci ktorá sústredí ktorá súvisí s zámorskými oblastiami, východokaribskými štátmi a potom ešte Kuba sa tu spomínala, pretože naše vzťahy ku Kube majú špecifický e, rozmer a Enrique tu zase hovoril o solidarite. Ja si myslím, že na najbližšie parlamentné zhromaždenie krajín AKT a EÚ sa bude konať na Karibských ostrovoch. Budeme tam hovoriť aj o klimatických zmenách. A vlastne na tomto kontexte si myslím, v tomto kontexte si myslím, že v budúcnosti aj tá pomoc musí byť zintenzívnená. Ďakujem. A teraz dostane slovo pani Donana. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Áno, ja by som sa vrátila k tomu, čo povedal pán Ponga Áno, pokiaľ ide o ostrov San Martin a San Bartolomé, to sú teda destinácie, kde sa musí všetko opraviť, pretože vlastne 90% všetkého zničil ten ostrov, ten uragán. A Guadeloupe, tam zasa uragán Maria e, takisto narobil veľké škody. Nie je tam elektrina, ako vieme, zhruba pre tisícku domácnosti. Pokiaľ ide o Martinik, pokiaľ ide o produ- výroba, produkcia banánov, toto jednoducho všetko sa momentálne zastavilo. Tých 30 miliónov eur, ktoré poskytlo Francúzsko pre tieto ostrovy, to nestačí, pretože tie škody, ktoré, vlastne, ktoré tam boli spôsobené, vlastne sú odhadované na oveľa vyššej sume. Takže ak tá medzinárodná solidarita a humanitárna pomoc skutočne už boli rýchlo uplatnené, tak je tu na čase, aby sme sa pýtali otázku, čo bude teda potom aké sú tie politiky, ktoré uplatňuje Európska únia, kde Francúzsko takisto prispieva, čistým, čistým prispievateľom, pokiaľ ide o podporu týchto vzdialených regiónov, pokiaľ ide o rybolov, agrikultúru, a turizmus, ktoré boli veľmi postihnuté už od konca septembra a vyžaduje si to jednoducho opravu týchto ostrov a infraštruktúry, pretože to je kľúčové pre hospodárstvo týchto regiónov. Ďakujem pekne, teraz vlastne tie reakcie budú opačným smerom. Takže teraz DEVKO môže reagovať na tie výzvy, ktoré tu odzneli, potom EKO, potom pani Schilling môže reagovať, nech sa páči. Ďakujem za všetky otázky. Krajiny zo zámoria autonómne regióny sú podporované Európskou úniou? Pravdepodobne si uvedomujete, že tieto rozličné krajiny, rozličné teritoria majú rozličné statusy. Čo sa týka najvzdialenejších e, oblastí, platí tu rozličný rámec podpory a je dostupný regionálnymi, cez regionálne politiky sa poskytuje pomoc neviem potvrdiť práve v tejto chvíli dnes, ako Európska únia z tejto perspektívy by mohla podporiť tieto najvzdialenejšie regióny. Čo sa týka zámorských území, ktoré sú súčasťou EDF a financované cez EDF, môžem potvrdiť, že ich budeme podporovať. To je zároveň aj odpoveď na otázku pána Pongu zámorské krajiny, ktoré boli postihnuté nedávnymi hurikánmi, budú podporované. Teraz čakáme na vyhodnotenie po tom, čo sa udiali katastrofy, aby sme mohli potvrdiť rozsah škôd a identifikovať presne sumy, ktoré budú potrebné. Ale niekto ktoré rezervy už boli vyčlenené, aby bolo možné pokryť potreby týchto regiónov. Kolegovia, ktorí pracujú s ďalšími podrobnosťami, možno budú vedieť viac, neviem. Chcem, má niekto ďalšie informácie, ktorými by doplnil? Neopakujte to, čo tu odznelo, prosím. Ak nemáme podrobné odpovede, nevadí, vrátime sa k tomu neskôr. Máte niekto nejaké nové informácie? Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som z jednotky OCT. Dovolte mi zareagovať na to, čo tu už odznelo. Odpoveď pánu Pongovi. Fondy, financie, ktoré boli identifikované v rámci balíka. V súčasnosti máme 5 miliónov, viac menej, ktoré sú účelovo vyčlenené pre OCT, raz, keď tieto zámorské územia OCT požiadajú o financovanie, a už sme dostali takéto požiadavky, sú rozličné takéto zámorské územia, ktoré boli najmä postihnuté a dostali sme od nich žiadosť napríklad na obnovenie školského systému, a budeme s nimi v kontakte. Je tu otázka rozličných statusov týchto území. To je naozaj pretrvávajúca otázka. Saint Martin, najvzdialenejšie regióny, niektoré sú zasa európske, ktoré majú prístup k regionálnym financiám ak sú zase súčasťou európskych území, priamo únijných území, majú Um, iné nástroje dostupné. Takže zo St. Martin to vyzerá tak, že je to zámorský región a zároveň najvzdialenejší región. Robíme maximum, aby sa nám podarilo zmobilizovať možné e, použiteľné nástroje Interreg, Transreg a ďalšie európske nástroje umožňujú aj preklenujúce financovanie a komisia sa pokúša takúto spoluprácu posilniť, pozbudiť. Pán Juncker to potvrdil v liste, kde sa priznáva k tomu, že cíti za túto vec odpovednosť. Pán Lanka, ďakujem. Iba stručne, krátučko, odpoveď pánu Gererovi a pánu Neuserovi. Áno, všetky dôkazy ukazujú na to, že práve klimatické zmeny sú faktorom, ktorý prispieva k týmto zmenám a preto naša pomoc je žiaduca, hovorí pán Landsgraf. Zhodneme sa aj na tom, že treba venovať náležitú pozornosť príprave na prírodné pohroby, pohromy. To už hovoríme 20 rokov. Máme tu programy konkrétne. Aj v Karibiku bežia. Potrebujeme mať kapacity na zníženie rizika pri pohroba, pohromách a potrebujeme intervencie, podporu jednotlivým krajinám. Myslím si, že sme pripravení a zareagujeme. Druhá vec v tomto kontexte. Potrebujeme preskúmať inovatívne systémy napríklad systémy poistenia, ktoré by sme mohli financovať, alebo verejno-súkromné partnerstva. Všetko toto sú prvky, ktoré treba zvážiť. A myslím si, že môžem zareagovať aj na otázku pána Pongu. Možno, to, možno som to správne nepočul. Bolo to 300 miliard? To by som si želala, aby sme toľko mali. 3 milióny eur humanitárnej pomoci. To je reálne číslo. A čo sa týka humanitárnej asistencie pre najvzdialenejšie regióny EÚ, Guadalupe, Martinique, San Martin a ďalšie, je jasné, že podľa tejto, tohto právneho základu nemôžeme poskytnúť humanitárnu pomoc štátom, ktoré patria do únie, takže nemôžeme zasiahnuť na San Martin pretože je to náš európsky najvzdelanejší región, takže humanitárna pomoc tam nie. A čo sa týka ostrovov, kde sa zasahovalo, ospravedlňujem sa, ak som to už nepovedal, Antigua, Barbuda, Kuba a Dominika, tieto ostrovy, aj Dominikánska republika, Hajka, Sant Neve, San Martin, ktorý som spomenul, a ďalšie tieto dostali pomoc z EU. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Schelling, chcete k tomu ešte niečo dodať? Áno, rada by som veľmi rýchlo dodala niekoľko vecí. Som si vedoma tomu, že už vás tlačí čas. V prípade Dominiky Antigy post pohromové posúdenie bolo tripartitné Svetová banka EUNDP 1,3 miliardy bolo pridelených, je to 250 HDP. Antiga Barbuda boli úplne zničené. Tam si myslím, že to bude 400 miliónov škôd odhadnutých. Tak toto vyzerá. A pomoc, ktorá prichádza z EÚ humanitárnym národného a dlhodobého programu, ktoré schváľujú donorské konferencie. E, veľmi si vážime, sme vďační za ich prácu a tí pokrývajú to, čo je potrebné. Toľko vecí je však potrebných. Teraz chcem rýchlo odpovedať na prvú poznámku, ktorá sa týka životného prostredia klimatických zmien. Vidím, že do istej miery sme pripravení na hurikány ale nič nás nemohlo pripraviť na dva hurikány preklasifikované na kategóriu 5. Infraštruktúra jednoducho bola zničená, odvrhnutá, odfúknutá. Ďalej, dilema, v ktorej všetci sme. My, Karibik, ale aj vy, Európania. Ja som si tu vypočula diskusiu o právnom základe, ktorý, ktorá tu prebehla medzi kolegami, ale vietor nepozná tieto hranice a právne základy a právne dohody. Nevedia, že Saint Martin a Saint Martin sú vlastne dva časti jedného ostrova. Martinik, Dominika. Ja som sa presťahovala, keď bol Martinik zničený a v Dominike hurikán David. Polovica mojej rodiny sa presťahovala naspäť na Martinik a vietor ako taký, hurikán ako taký nerešpektuje hranice národnosti. A preto si myslím, že je veľmi dôležité pre nás, aby sme v dlhodobom horizonte eh, si pozreli, čo sa deje v Severnom Atlantiku. Tam je to iné ako to, čo my sme robili v minulosti. Treba si preskúmať, čo robili ostrovy Severného Atlantiku. My sme eh, mimo systému, mimo systémové prvky, pretože sme umiestnení, ako sme umiestnení, pretože sme mali zraniteľní a je veľmi ťažké opodstatniť, odôvodniť, ako veľmi potrebujeme pomoc a je veľmi ťažké sa potom medzi tými paragrafmi a práv, právnymi kľúčkami pohybovať pomoc polovici ostrova a nie druhej polovici. Je to ťažké pre karibské štáty sa v tomto pohybovať. Žiadame vytvorenie určitých určitého nástroja, ktorý by bol obálkou. Pre hurikány kategórie 5 by tam bola pomoc okamžite dostupná pre krajiny, ktoré zasiahne takáto katastrofa. A tam by boli aj územia, či európske, či neeurópske, najvzdialenejšie, nezávislé. Všetci sme tam, tá jedna rodina, ktorá žije na týchto ostrovoch a všetci e, plačeme nad stratami ľudí na Martiniku, na Dominike. Je to súčasť nášho dedictva, máme tam silné vzťahy medzi ľuďmi a utrpenie, ktorým prechádzame, zažívame všetci. Takže moja posledná myšlienka, potrebujeme dlhodobý nástroj, ktorý bude inovatívny, musíme rozmýšľať o novom type nástroja. E, non sufficiente, nebude to fungovať, ak to pôjde tak, ako doteraz. Ďakujem vám veľmi pekne za túto jasnú správu. Ja som takisto hovorila s očitými svetkami. Hovorili sme aj o Brexite a o ďalších veciach, ktoré takisto budú mať dopad na tieto maličké ostrovy vzdelanejšie. Keď ľudia potrebujú ísť do nemocnice, musia ísť niekedy na susedné územie, hoci to je pod inou jurisdikciou. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, ďakujeme komisii a nadviažeme na túto problematiku. Možno tu budeme mať opäť vypočutie, ktoré s týmto bude súvisieť. Nepustíme to zo zreteľa. Pomôžeme vám vybudovať to, čo potrebujete. Ďakujem vám. A teraz, kolegyne, kolegovia, rýchlo prechádzame na bod otázky pre výbor. Nemáme veľa času, prechádzame na bod 15. Sú tu dve otázky Judy Sargentini. Prvá otázka znie, Kimberly proces, diamanty, Európska únia má podiel, podiela sa v budúcom roku na Kimberlejskom procese a komisia by mala byť pripravená na zodpovedanie otázky pani Sargentiny a potom poznámky. Kľúčové veci, lebo inak sa nám minie čas. Ďakujem za slovo. Som Hilde Hardem, som rediteľkou oddelenia pre zahraničnú politiku na komisii. Ja nebudem opakovať to, čo ste povedali. Poviem pár slov ku kyberlickému procesu. Je to celosvetová iniciatíva pre prevenciu konfliktov. Chceme e, zamedziť e, obchodu s konfliktnými diamantami. Mali sme tu proces roku 2003. EÚ sa zúčastnila s rôznymi producentskými krajinami vrátane Južnej Afriky. Máme tu rotujúce predsedníctvo EÚ. Prevezme žeslo od Austrálie budúci rok. Každé tri rok je blízky proces sa um, urobí teda revíziu cyklu, pozrie sa na to, ako všetko funguje. Súčasný cyklus začal tento rok, budúci rok bude pokračovať a budeme sa pozerať na otázky ako napríklad rozhodovanie, ako ho zefektívniť, systém zemného hodnotenia, taktiež rozsah mandátu e, v rámci procesu vrátania teda definície konfliktných diamantov. EU chce využiť svoje predsedníctvo na to, aby sme šírili povedomie o tomto procese, aby sme e, skúmali synergie medzi rôznymi iniciatívmi v súvislosti s riadením v oblasti e, súrovín. Taktiež e, chceme samozrejme využívať zodpovedne naše zdroje a byť aktívny. Viete, že rozhodovanie v našom kybernetickom procese sa zakladá na konsenze, takže všetci sa musia zhodnúť e, predtým, než sa čokoľvek bude meniť v praxi alebo na mandáte, aby sme umožnili plnú diskusiu ohľadom rôznych prvkov ktoré sú teda súčasťou procesu revízie, sme si stanovili priority pre naše predsedníctvo. Po prvé, chceme podporovať tripartitné vzťahy medzi tromi piliermi kyberlického procesu, to znamená vlády, priemysel a občianská spoločnosť. Po druhé, chceme posilniť implementáciu kyberlického procesu certi, pardon, našo, certi, naše certifikačné schémy vrátanie výmeny overených metód, taktiež e, spolupráca s medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Svetová colná organizácia a taktiež chceme venovať pozornosť presadzovaniu v praxi, to je kľúčové. No a v tomto kontexte tu máme dva aspekty, ktorým budeme venovať predovšetkým pozornosť. Po prvé, zlepšovanie výmeny a zdieľania informácií medzi rôznymi aktérmi a po druhé podpora spolupráce medzi rôznymi účastníkmi na otázkach týkajúcich sa e, rešpektovania pravidel, napríklad v súvislosti s pašovaním a podobnými vecami. To je našou druhou prioritou. Tretou prioritou je podpora budovania kapacít, Predovšetkým sa musíme pozrieť na to, ako kimberlický proces môže najlepšie prispieť k implementácii e, cieľov OSN udržateľného rozvoja a taktiež tzv. washingtonského vyhlásenia ohľadom um, maloškálového a remeselného e, ťaženia diamantov. My chceme taktiež podporovať budovanie kapací v krajinách, ktoré to najviac potrebujú a budeme spolupracovať s medzinárodnými finančnými inštitúciami, aby sme videli, čo môžeme ešte robiť. Ďalšia priorita je taká prierezová. A síce vo všetkom, čo budeme robiť v rámci nášho európskeho predsedníctva, chceme zdôrazňovať otázku e, rodovej rovnosti a zlepšenie postavenia žien a detí. Toto sú tie prvky, ktoré som chcela túto popísať a samozrejme som otvorená aj ďalším otázkam, ktoré by ste prípadne mali. E, Judith? Áno, ďakujem. Áno, pani predsednička. Ja som si vedoma toho, ako bol vytvorený kyberlický proces. Ja som vlastne bola aj členkou tripartitných rokovaní, som zastupovala občianskú spoločnosť v roku 2000-2003, keď sme rokovali o tejto legislatíve a myslím si, že naďalej som vďačná Európskej komisie, pretože oni boli v podstate tým hnacím motorom. Pokiaľ budeme predsedník, predsedom budúci rok, to znamená teraz aj podpredsedom, alebo aspoň takto ten systém, kedy si fungoval, ja som si vypočula vaše štyri priority, ale vieme, aký je skutočný problém s legitimnosťou ohľadom certifikačnej schémy kebaleckého procesu a síce nerešpektovanie ľudských práv, ktoré oficiálne nespadajú po túto schému. Túto schému vytvárajú krajiny, ktoré si nevšímajú eh, nerešpektovanie ľudských práv zo strany určitých krajín. Pozerajú sa na to, ako nerešpektujú ľudské práva rebelské skupiny, ale videli sme tie roky pár škandálov, napríklad v Angole, v Zimbabve, kde vlády využívali túto situáciu a kde sa naďalej porušovali ľudské práva a kimberlický proces veľmi e, pomaly na to reagoval, pokiaľ vôbec. No a jedna z otázok tu je to, ako to vyzerá okolo baní a ťažby, predovšetkým pre ženy a deti. Či naďalej aby kimberlický proces naďalej bol dôveryhodný, tak si myslím, že Európska komisia ako predseda budúci rok by sa mala veci snažiť, preto aby sa budoval konsenzus, pretože budovať konsenzus krajinám ako Zimbabwe určite nie je to najľahšia vec na svete, ale mali byť proaktívny, riešiť tieto otázky porušovania ľudských práv aj zo strany re, režimu alebo vlád, ktoré sú členmi kybernetického procesu. Toto si myslím, že by určite pomohlo. Takže ja Ďakujem za vašu odpoveď, ale myslím si, že je trochu dosť byrokratická. Ďakujem. Chcete ešte niečo dodať, komisia? Ďakujem. Pani Sargentini. ja vám slubujem, že nebudeme vôbec byrokratickí a čo týka konfliktných diem, diamantových definície, my sme použili, využili všetku príležitosť, ktorú sme mali, aby sme upozornili na takéto problémy, o ktorých ste hovorili, ale samozrejme musíme pracovať e, v takom rámci, ktorý je stanovený kemerlickým procesom. Čo týka konfliktných diamantov aj definície, tak si myslíme, že je v záujme všetkých účastníkov zaručiť, že tento proces nadalej bude slúžiť svojmu účelu, a preto by sme mali rozšíriť definíciu konfliktných diamantov tak, aby zodpovedala realite. V priebehu posledného revizného cyklu v roku 2012 EÚ podporila rozšírenie súčasného mandátu, tak aby sa umožnil tento proces, aby sa riešili e, problémy e, konfliktov a násilia, taktiež porušovanie ľudských práv. No a v roku 2018 ako predseda spustíme taktiež dialog v rámci procesu ohľadom možného rozšírenia mandátu. Ako som povedala, potrebujeme konsenzus, aby sme sa mohli dohodnúť. Ale to neznamená, že môžete predsedníctvo využiť tú skutočnosť, že máte prístup k týmto mnohým krajinám, a to veľmi často, že to tam hovorí o zdrojoch, že sa poskytuje pomoc, takže my skutočne môžeme ich požiadať o diskusiu, môžeme upozorniť na tie problémy. No, chcem povedať, že kimberlický proces by mal byť videný ako doplnkový napríklad e, k riadnym praktikám v rámci dodavateľského reťazca, taktiež doplnkových úsiliam alebo k úsiliu medzinárodných fór, ako napríklad v rámci OSN a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme tvorili synergie s inými medzinárodnými organizáciami, iniciatívami, pokiaľ to hneď len bude možné, pokiaľ to hneď bude relevantné, teda v rámci našho nadchádzajúceho predsedníctva. Aby som to zhrnula, nemôžem slúbiť, že sa nám podarí zmeniť definíciu. Toto slúbiť nemôžem, ale môžem slúbiť, že sa k tomu posnažíme pritiahnuť čo najväčšiu pozornosť a že využijeme vplyv, ktorý máme, aby vlády a ďalší aktéry pokročili v tejto téme. Áno, Ďakujem, to je veľmi dôležitá otázka, takže treba zaručiť to, že všetko pošlape. A máme tu aj usmernenia OECD. No a ďalšia vec, ďalšia otázka judice Argentíny. Tentokrát sa to týka výboru DAC OECD a taktiež e, zapojenia komisie. Chceme zaručiť, aby náš výbor bol informovanejší ohľadom toho, čo sa deje na úrovni EÚ, na týchto stretnutiach na vysokej úrovni. A neviem, kto je tu z komisie, to sa chce vyjadriť. Ďakujem, Nikoleta Merlo, ja zastupujem rediteľa oddelenia pre um, účinnosť financovania na DigiDevco. Ďakujeme, že ste nás pozvali. DAC mal 30. 31. oktobra v Paríži stretnutie na vysokej úrovni. Cieľom bolo schváliť nový mandát, novú stratégiu pre výbor, pričom sme vzali do vahy novú agendu pre do roku 2030, taktiež celodržateľného rozvoja a chceli sme ukončiť alebo finalizovať proces modernizácie EÚ tam bola zastúpená Stevanom Macerbízim, ktorý bol ktorý generálnym vetelstvom DigiDevco. Stretnutie na vysokej úrovni schválilo objasnenie um, um smernice v dachovských krajinách v súvislosti s uh, nákladmi na utečencov. Pracovala na, na tom dočasná pracovná skupina, ktorá bola vytvorená v februári a cieľom celého tohto procesu bolo objasniť situáciu, tak aby sme zaručili transparentnosť, porovnateľnosť a konzistentnosť podávania správ e, zo strany e, členských štátov DAC. EÚ nepodáva správy v súvislosti s týmito nákladmi, ale je treba navýšiť konzistentnosť spôsobu, akým členské štáty DAC vypočítavajú svoje náklady e, na utečencov. Takže my máme EÚ má pozitívny názor na tento nový návrh. Náš generálny rejiteľ si myslí, myslí, že ten návrh je vyvážený. Samozrejme, treba skonsolidovať e, kroky EÚ s krokmi členských štátov v oblasti ODA. No a na programe stretnutia na vysokej úrovni sme mali taktiež detaily implementovať adaptácie, modernizácie, investícií zo strany súkromného sektora. Mali sme tam návrh, ktorý prichádza na konci veľmi dlhého procesu, návrh, aby sa premietli princípy modernizácie investícií súkromného sektora, ktoré boli schválené na stretnutí na vysokej úrovni v roku 2016. Navrhuje sa tam eh, prechod od cash flow reportingu že na jednej strane by sa tam e, započítala e, zrelosť nástroja, ktorý sa využíva a taktiež miera rizika, miera príjmu v príjmajúcich krajinách. Takže komisia je toho názoru, že tento názor bol vyva- návrh bol vyvážený a rozvojová spolupráca si taktiež e, vyžaduje účasť súkromného sektora tak to by to umožnilo aj uznanie úsilie komisie v súvislosti s externým investičným plánom. Bohužiaľ, tento návrh nebol schválený zo strany všetkých členských štátov DAC, takže nebol schválený. To znamená, že zatiaľ pri podávaní správ týchto aktivitách bude musieť uplatňovať úsmene z roku 2012. Naďalej musí mať e, prístup založí na cash flow a nemôžeme navrhnúť záruky, dokiaľ nebudú aktivované. Takže toto, je tá, toto sú tá aktuálne informácie, o ktoré som sa chcela podeliť v reakcii na otázku Judith Sarchendini. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má Judith. Ďakujem, pani predsednička. Pokúš pokúšame sa s kolegyňou Mario Holboch. Ona položila otázku 10. oktobra na prípravu, počas prípravy na túto schôdzku na vysokej úrovni. Takisto e, výbor DAC a predseda nás navštívil, keď sme hovorili o zmene v kritériách DAC v súvislosti s migráciou. Pokúšame sa lepšie pochopiť, e, čo sa deje, najmä lepšie pochopenie toho, kto poskytuje mandát komisii, aby mohla sedieť za týmto stolom a robiť rozhodnutia. Ak zastupcovia komisie hovoria o návrhoch, ktoré boli na stoloch, musia si uvedomiť, že my sme tieto návrhy nevideli. Bolo by dobre, pekné, keby sme ich mohli vidieť, pretože Hovoríte nám, či to je dobré alebo nedobré, ale ja si to nemôžem overiť, pretože nemám ani potuchy, ako ten námed vyzerá, tento návrh vyzerá. Pomáha mi to trošku si urobiť obraz o mandáte a o ceste vpred. Mohli by ste sa s nami podeliť o tieto návrhy, o tieto námety alebo o výsledky diskusí? Rád skôr písomne, keby ste to mohli potvrdiť nielen ústne a e, čiastkovo. My ako Európska únia Samozrejme, vnímame Európsku komisiu ako poskytovateľku pomoci, ktorá funguje určitým spôsobom, keď ide o medzinárodné aktivity a aký je, aká je úloha parlamentu v, tom, v tejto revizii e, kolegami v branži, podobne, podobnými inštitúciami. Takže to je otázka na komisiu aj na nás, Pani predsednička, aká je naša úloha pri tomto kolegiálnom porovnaní alebo revízii v súvislosti s komisiou alebo s výborom DAC? Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička, overujem si to tu. Dostali sme dokumenty na túto schôdzu, boli rozoslané? Lebo rozosl- žiadali sme to už po poslednej schôdzi. Mali by sme overiť, komu sa to všetko poposielalo. Ja si to musím tiež overiť. Stovky e-mailov denne, nepamätám si všetko. Či to bolo pred stretnutím, po stretnutí, schválime to. Možno by sme mohli si nejako ozrejmiť, čo sme vlastne s komisiou dohodli. Komisia hovorí, že je ochotná nás informovať o tom, čo sa deje vo väčšej miere. Takže nejaký sumár by bol vhodný, overíme si to. Jednoducho to, že chceme byť lepšie informovaní, to platí. Mohli by sme to nechať tak zatiaľ v tejto polohe. Kolegovia, e, bod rôzne. Nič. 4. decembra sa opäť stretneme o tretej. Teraz začnú zasadať koordinátory, takže každý kto nemá čo robiť v tejto miestnosti, prosím, odíďte.